Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you today... Dobré ráno, dámy a páni. Chcela by som vás požiadať, Tlmočníci by vás chceli informovať, že bola vyhlásená štrajková pohotovosť, pretože sa narušilo kolektívne vyjednávanie o pracovných podmienkach tlmočníkov. Vstupujeme do tretieho týždňa. Napriek mnohým ústupkom z našej strany manažment nevyvinul žiadne úsilie na vyriešenie konfliktu. Tlmočníci vo viacerých kabinách na tejto schôdzi sú predmetom rekvizícia a nemôžu tlmočenie prerušiť. Považujeme to za porušenie ich práva na štrajk a za diskrimináciu niektorých jazykov a tým aj poslancov. Z dôvodov solidarity s nimi preto pôvodne plánované prerušenie tlmočenia neprebehne. Zároveň vám spolutovaním oznámujeme, že po oficiálne stanovenom konci schôdze, teda po 12.30, už nebudeme pokračovať v tlmočení. Ďakujem vám veľmi pekne. Je to teda posolstvo od našich tlmočníkov. Chcela by som sa poďakovať za ich prácu vynikajúcu a budeme sa snažiť teda skončiť presne na čas 12.30. Bude to pre nás jednoduchšie v každom prípade. Takže teraz začneme s našim zasadnutím. 20. jún, celodenné zasadnutie Dostali ste program. Môžeme teda program v tejto podobe odsúhlasiť. Áno, ďakujem pekne. Schválenie zápisnice zo zasadnutí. Je to z predchádzajúcich zasadnutí. Je to k dispozícii na internete, môžete si to tam pozrieť. Takže navrhujem, ako zvyčajne, ak nie sú nejaké pripomienky v priebehu tohto dňa, navrhujem, že teda budú prijaté. Teraz tu máme tretí bod, oznámenia predsedajúceho. Ja by som vás rada informovala, že za posledné týždne sme boli veľmi aktívni, pokiaľ ide o predstaviteľov nášho výboru REGI. Zúčastnili sme sa teda na viacerých dôležitých zasadnutiach. 7. júna prebehlo zasadnutie výboru regionov, na ktorom sa zúčastnil pán Van Nistleroy ako rečník a aj ja a prezentovali sme tam pozíciu výboru regi, pokiaľ ide o po- koheznú politiku a ohľadne budúceho viacročného finančného rámca. My sme sa e, držali teda správ nášho výboru, ako aj stanoviska nášho výboru a odporúčení, ktoré sme dostali a ktoré máme a vzýšli správy pána Rula ohľadne 7. koheznej správy a išlo o skutočne veľmi zaujímavú diskusiu, na ktorej sme sa dozvedeli viac o pozícii výboru regiónov. A 8. júna prebehlo zasadnutie na vysokej úrovni ohľadne koheznej politiky. Zorganizovalo to bulharské predsedníctvo Mali sme delegáciu, ktorá tam bola zastúpená v mene výboru REGI v parlamente. Pani Westphal bola rečníčkou, pán Van Nistleroy bol takisto rečník a zúčastnil sa na tej diskusii a aj ja, takže my traja sme obhajovali pozíciu výboru REGI a zúčastnili sme sa na týchto diskusiách a počuli sme aj pozície poslancov členských štátov a organizácií, pokiaľ ide o budúcnosť koheznej politiky. Myslím si, že to bolo rozumné zúčastniť sa na tom a odprezentovať pozíciu Európskeho parlamentu. Prečo? Pretože zdôrazňujem, že v rámci svojho vystúpenia som tam povedala, že výbor REGI pracuje na témach budúcnosti koheznej politiky už viac než rok a pol a už dva roky sa teda sústredíme na tieto otázky a investovali sme našu, naše úsilie a prácu do množstva uznesení, stanovisk, vlast, správ z vlastnej iniciatívy a my sme teda pripravení rokovať, my sme pripravení pracovať s komisiou a pracovať na legislatívnych návrhoch, ktoré sme dostali v máji a v pondelok a v útorok tohto týždňa bolo zasadnutie Kosaku, čo je stály, stála konferencia rečníkov národných parlamentov v Európskej únii. Toto sa konalo v Sofii a ja som bola teda súčasťou delegácie Európskeho parlamentu spolu s pani McGuinness, ktorá je podpredsedničkou parlamentu a s pani Danutou Hübnerovou, ktorá je predsednička veľmi dôležitého výboru AFKO a my traja sme sa zúčastnili na diskusiách. Prebehla špecifická diskusia, ktorá sa sústredila na budúcnosť koheznej politiky a tam som vyjadrila teda pozíciu, stanovisko výboru REGI a Európskeho parlamentu. Myslím, že aj toto bolo na prospech veci, pretože sme mali možnosť informovať národné parlamenty. Ale po našom zasadnutí v novembri roku 2017 sme pracovali na týchto smerovaniach veľmi vážne a aj dnes teda sme mobilizovaní, pokiaľ ide o využívanie času, ktorý máme k dispozícii, teda dovolie v Európskeho parlamentu a snažíme sa využívať správne tieto, tento čas, ktorý máme na prípravu stanoviska výboru REGI, pokiaľ ide o viaceré legislatívne návrhy a takisto aj stanoviska k týmto návrhom. Takže toto sú moje návrhy, informácie ohľadne našich, e, našej práce. Chcem sa poďakovať pánovi Van Nislerovi a pani Westfalen, pretože boli sme skutočne silným tímom, zastupovali sme výbor REGI. Toto sú teda oznámenia predsedajúceho a teraz môžeme pokračovať spoločnými, so spoločnými ustanoveniami o hľadne Európskeho regionálneho rozvojového fondu, Európskeho sociálneho fondu plus kohezného fondu Európsk a budeme hovoriť o Európskom námornom fonde a finančných pravidlách o fonde pre azyl a, a migráciu a pokiaľ ide o ochranu hraníc, budeme hovoriť o CPR, to poznáme. Takže my sme zodpovedným výborom, nikto z, výbora, z výboru nespochybňuje našu zodpovednosť a kompetencie, pokiaľ ide o tieto legislatívne témy. Sú tu iste určité záujmy na najvyššej úrovni, pokiaľ ide o spoluprácu, ale my sa nachádzame v procese rokovaní s ostatnými výbormi a dneš do, dnešné dopoludne zasadnutie je v podstate sa bude venovať prezentáciám Európskej komisii, a komisia vlastne bude predstavovať štyri tieto legislatívne zložky, ale začneme teda s týmito. Treba povedať, že ide o ťažký a dlhý komplikovaný dokument, ale máme tu pána Erika van Breska a očakávam, že bude veľmi správnym spôsobom prezentovať celý ten dokument. Takže Pán von Breska, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujeme pekne za pozvanie. Pre mňa je to veľkou cťou, že môžem vám prezentovať naše právne návrhy, ktoré sme predložili pred dvomi týždňami. Sú tu vysoké očakávania, pretože odprezentovať to elegantným spôsobom je veľká výzva. Ospravedlňujem sa hneď vopred, pretože som si pripravil pár priesvitiek, prezentáciu a dúfam, že e, budete to sledovať. Myslím, že si to zaslúži pozornosť. Stojí to za to, ale potrebujete určitú trpezlivosť. Takže ide nám o to, aby sme sa pozreli na jednotlivé právne návrhy jeden za druhým a potom vysvetlím tie hlavné čety a pozrieme sa na spoločné ustanovenia a čo sú teda tie tri kľúčové slova toho, čo navrhla komisia? By som povedal, chceme zmodernizovať investície, malo by to byť jednoduché a flexibilné. Viem, že sme hovorili o simplifikácii už predtým, ale chcem vás uistiť, že skutočne nám o to ide. Takže verte mi, bude to rozdiel. Takisto chceme väčšiu flexibilitu, pretože chceme reagovať na tie potreby, ktoré sa môžu počas tých 10 rokov objaviť a treba si uvedomiť, že ide o politiku, ktorá bude pre všetky regióny, nielen pre tie najchudobnejšie. Takže pozrieme sa na tú právnu architektúru. Nariadenie o spoločných ustanoveniach obsahuje 7 zdieľaných manažovaných fondov a toto je vlastne reakcia na sťažnosti viacerých beneficientov a sú tu viaceré pravidlá pre tie fondy a je to ťažké implementovať, takže poprosím vás, bolo by dobre, ak by sme mali tie pravidlá e, v, jednej, v jednom dokumente. Takisto sa snažíme to dosiahnuť. Vidíme, že 7 fondov je pokrytých týmto, toto, týmto dokumentom. Predseda výboru, pani Mihajlova, už spomenula, ktoré to sú ale takisto zistíte, že jeden dôležitý fond tam chýba, to je rozvojový, vidiecký rozvojový fond, alebo fond pre rozvoj vidieka a ten je veľmi dôležitý, ale treba povedať, že pozitívny vplyv je, že to nariadenie, pokiaľ ide o tento konkrétny fond, na no, prierezovo sa týka viacerých článkov, čo nájdete aj v tomto spoločnom nariadení o ustanoveniach a vlastne viaceré články e, sa budú týkať aj toho, rozvoj, toho vidieckého rozvojového fonda, pokiaľ ide o územnú, územný rozvoj, pokiaľ ide o miestny rozvoj, pokiaľ ide o e, program pre lídrov. Takže toto všetko je, všetko je to tu a netýka sa to teda konkrétne tohto fondu, ale nepriamo áno. Takže ide tu o veľkú zmenu v porovnaní so súčasnou situáciou, že tu máme 7 fondov, ktoré sú vlastne pokryté jedným nariadením. Takže čo nájdete v tých spoločných ustanoveniach? predovšetkým tie výsledky, to znamená všetko, čo sa týka auditov, programovania a tak ďalej, to všetko nájdete aj v tomto nariadení o spoločných ustanoveniach. A takisto sme zlúčili dve nariadenia do jedného, to znamená ERDF, Regionálny fond a kohezný fond. To sú teraz dve separátne nariadenia, to znamená, zlúčili sme tieto dve do jedného, pretože si myslíme, že menej je v podstate viac. A ak sa pozriete na tie pravidlá v oboch ustanoveniach, e RDF a CF, tak si uvedomíte, že sú iba z polovice také dlhé ako súčasné nariadenie. To znamená, Ušetrili sme 50 tých slov, ktoré nájdete v súčasných predpisoch, preto sme sa to snažili zjednodušiť, sprehľadniť a tí, ktorí to budú musieť potom implementovať, budú mať väčší priestor pre flexibilitu a vedia, ako majú postupovať. Vidíte teda, čo je tu po, pokryté uprostred tej priesvitky. Vidíte, že tu ide predovšetkým o tematické koncentrácie, pretože chceme, aby členské štáty a regióny sa sústredili v s investíciami na špecifické ciele politické Európskej únie. Takisto sú tu ustanovenia, ktoré sa týkajú urbárneho rozvoja a takisto aj eh, ustanovenia, ktoré sa týkajú tých vzdialených, odlahlých regiónov, pretože tam sa to vyžaduje špecifické, špecifické podmienky v rámci prístupu. Po tretie, ten tretí balíček, a takisto budeme o tom hovoriť možno trochu neskôr, to sa týka spolupráce a tu máme ehm, jasné zmeny. Ak sa pozrieme napríklad na spoluprácu alebo ehm, tú vzájomnú spoluprácu, tak jedna z tých kľúčových vecí, ktoré chcem dnes odprezentovať, je skutočnosť, že teraz tam máme začlenené aj tie prvky, ktoré pokrývajú spoluprácu ohľadne externých hraníc Európskej únie to znamená, tí z vás, ktorí sa vyznajú v tejto situácii, vedia, že máme odlišné nástroje. To znamená, na našej strane máme zdieľaný manažment a regionálny fond, ktorý intervenuje na našej strane hraníc. Na druhej strane môžeme hovoriť o susedných krajinách a tam máme nástroj pre susedstvo. A toto všetko vlastne bude teraz pokryté v jednom nariadení, v našom nariadení, to znamená, bude tu jedna kniha s pravidlami, ktorá sa týka oboch strán tej hranice. Nebudeme k tomu potrebovať dve, tri knihy s usmerneniami a tie kľúčové veci sa týkajú e, toho, že sa to jedno bude celé držať zdieľaných e, pravidel pre implementáciu. Takže ja si myslím, že skutočne ide o veľký krok dopredu, pokiaľ ide o simplifikáciu Takisto sme predložili aj ďalšie myšlienky, návrhy a myslím, že tá najinovatívnejšia z tých, ktoré sú navrhnuté, je ECBM, Európsky cezhraničný nástroj. A toto vlastne je nový právny nástroj, ktorý umožní e, miestnym úradom, ktoré sú na, hranici, na hraniciach, aby uplatňovali právo susedného štátu na to, aby implementovali cezhraničné projekty, pretože všimli sme si, že v oblastiach, kde je cezhraničná spolupráca, sú viaceré právne predpisy a takýmto spôsobom by sme mali špecifické ustanovenia na to, aby sme zjednodušili a zrýchlili implementáciu. A tieto dva úrady, ktoré spolupracujú, sa môžu dohodnúť na tom, že budú implementovať pravidla buď jedného alebo druhého štátu, podľa toho, ako si to vyberú. A toto je teda takisto veľká novinka z môjho uhla pohľadu, ale k tomu sa ešte dostaneme. Poprvé, ešte pár slov ohľadne politických cieľoch. Hovoril som o modernizácii európskych investícií, takže čo tu vidíte? Vidíme tu to, že budeme mať 5 a nie 11 postupov. Ide tu o inováciu, ide tu o nízkouhlíkové hospodárstvo, ide tu o konektivitu, ide tu o sociálnejšiu Európu a v neposlednom rade, to je takisto nové, budeme mať nový cieľ, ktorý sa týka priblíženia Európy k občanom. Ide tu teda o udržateľný rozvoj v mestách, v vidieckom priestore, v pobrežných oblastiach. To je špecifický cieľ, ktorý si môžu zvoliť tí, ktorí manažujú tieto programy na to, aby riešili svoje problémy. A nebudú si teda musieť vybrať z jednotlivých častí toho nariadenia, budú to môcť urobiť takýmto e, novým cieľom, pretože čo my chceme je, je približiť túto politiku občanom. Okrem toho, a vidíte to vlastne aj na pravej strane priesvitke, v rámci všetkých týchto cieľov Máme aj horizontálne opatrenia, pretože si myslím, že sú tu dve otázky, z ktorých potrebujeme viac. Potrebujeme teda zlepšiť administratívne kapacity tých, ktorí manažujú a implementujú naše programy. To znamená, v rámci týchto cieľov sme schopní v budúcnosti podporovať aj finančne vytváranie kapacít v členských štátoch a regiónoch, a ďalšie horizontálne opatrenie je teda spolupráca medzi regiónmi a cezhraničných oblastiach. Pretože čo vidíme v rámci súčasných programov je to, že sú ešte stále také uzavreté a my chceme podporovať tú otvorenosť tých projektov a prístupov, kde budú regióny spolupracovať aj cez národné hranice a toto sa týmto spôsobom umožní v rámci všetkých týchto politík, alebo v rámci týchto politických cieľov. Ponechali sme, ale zoštihlili trochu to, čo poznáte ako tie ex ante podmienky, na to, aby sa zlepšili podmienky pre investície. Čo sa teda zmenilo? Znížili sme počet, momentálne máme 35 týchto podmienok, čo je príliš veľa. My sme to číslo znížili teda na 20 pre budúcnosť, takisto máme jasné prepojenie, pokiaľ ide o politiku, čo to znamená. Niektoré tých súčasných ex ante kondicionalití sa týkajú viac implementácie európskych smerníc, ktoré sú viac menej prepojené s našimi fondami a myslíme si, že toto nie je správny prístup, pretože ak skutočne tu je problém, napríklad pokiaľ ide o implementácie európskych smerníc, tak by sa to malo poriešiť inými nástrojmi, postupovania v prípade porušovania predpisov a tak ďalej. A mali by sme sa sústrediť na tie podmienky ex ante, ktoré majú administratívny charakter, ktorí sú kľúčové na to, aby tieto finančné prostriedky boli udržateľné a investície boli úspešné a mali dopad. Takže, ako som už povedal, my sme zúžili to prepojenie, pokiaľ ide o politiku a v neposlednom rade sme takisto zredukovali administratívne bremeno pretože teraz vlastne, ak členský štát neplní, nesplňa ex ante podmienky, tak musí urobiť e, taký akčný plán, o ktorý sa potom prediskutúva s komisiou, čiže veľká byrokracia, podľa nás to nie je správny prístup, to znamená žiadne ďalšie akčné plány a oveľa zjednodušenejší prístup, pokiaľ ide o plnenie ex ante kondicionalít a v neposlednom rade takisto aj prístup, kde komisia bude monitorovať počas celého implementačného obdobia, teda nie iba na začiatok, či tieto podmienky skutočne sa plnia a nie iba v prípade zmien, keď sú nejaké právne alebo administratívne zmeny. Ak nejaký región zaostane za tým, čo bolo pôvodne od súhlasené. Na pravej strane takisto vidíte aj ďalšie podmienky, ktoré teda sú tam vo veľkej miere ešte stále v našom návrhu to znamená, je tu jasné prepojenie s európskym semestrom. To znamená, že v programoch, ktoré budú príjmané, dúfam teda e, čoskoro, e, v 21. roku, dúfam teda aspoň e, Budeme sa tu teda sústrediť na to, že do akej miery tieto investície sa sústredia aj na špecifické odporúčania jednotlivých krajín, ktoré boli E, koncipované za členské štáty. Ešte tu máme tie ustanovania o makroekonomických kondicionalitách, tie nie sú populárne tu v parlamente, my sme ich takisto zoštíhlili a takisto sme ich trochu spravili inteligentnejšími. To znamená, tí, ktorí ste sa venovali predchádzajúcemu prípadu, kde išlo o zastavenie peňazí pre Španielsko a Portugalsko, pretože znenie súčasného nariadenia je také nešťastné, pretože tu nedáva žiadny priestor na to, aby komisia mohla sa rozhodnúť, že či to má význam alebo nemá, pretože tam je slovo shell, to znamená komisia musí zastaviť peniaze, ale teraz už je tam iné znenie a komisia nemusí urobiť takýto návrh na zastavenie peniazy, ak to nie je považované za náležité. To znamená, ešte stále sú tam tie makroekonomické kondicionality, ale treba povedať, že to je trochu inteligentnejšie ako súčasné znenie. A takisto tu máme prepojenie aj pokiaľ ide o podporné programy pre reformy, ktoré navrhla komisia pre obdobie po roku 2020 a potom, ale to nie je súčasť nášho nariadenia, to je horizontálne nariadenie, ktoré sa teda týka celoeurópskeho rozpočtu. Takisto je tu návrh, ktorý sa týka dodržiavania právneho štátu, aby financovanie mohlo byť zrušené, ak tomu tak nie je, ale to nie je priamo prepojené s našim nariadením, ale ako som povedal, ide tu o skôr také horizontálne nariadenie, ktoré stojí osamotene a pokrýva vlastne celý rozpočet. Hovoril som teda o zjednodušovaní Nebudem vám teraz detálne hovoriť o tých 80 zjednodušeniach, ktoré sme urobili. Je k tomu taký manuál, ktorý momentálne finalizujeme a tam je to detálnejšie popísané. Chcel by som vám teda uviezť iba niektoré z príkladov. Napríklad chceme, a tu parlament nám veľmi pomohol v rámci omnibus rokovaní, chceme ísť smerom k zjednodušeným e, zjednodušeným vykazovaním e, nákladov. Chceme mať systém, kde budeme vychádzať z takých paušálnych súm a uvediem konkrétny príklad, ktorý si myslím, že je e, takou novinkou. V rámci súčasného kontextu platíme technickú asistenciu, pomoc v prípade programov, vychádzajúc teda na základe účteniek, to znamená, treba zbierať e, lístky z autobusov, napríklad list účastníkov monitorovacích výboroch, to musí byť všetko podpísané a tak ďalej a tak ďalej, ale v budúcnosti to už nebude potrebné, pretože náš prístup bude taký, že účel tej technickej pomoci je tu na to, aby sa implementovali programy. Ako chcete merať implementáciu programov? No tým, že zašlete komisii žiadosti o preplatenie, a to znamená každých 100 eur, ktoré žiadate od nás na preplatenie, my automaticky zaplatíme my sme navrhli 2,5% navýšenie v rámci e RDF a ESF to bolo iné a dokonca ESF tam bude 6%, takže bude to až 120, 126 eur bez nejakých dôkazov, ktoré sa vyžadujú v rámci manažerov programov, to znamená, bude to preplatené automaticky, nebude tu nejaká papierovačka, to je teda iba jeden z tých príkladov, kde by sme chceli zmeniť ten modus implementácie, pretože si myslím, že to je veľká byrokracia a nemá pridanú hodnotu a toto je prístup, ktorý je veľmi jednoduchý a jasný a nevyžaduje si žiadne administratívne zaťaženie. Ďalej a vidíte, že s týmto prístupom môžeme zjednodušiť administratívne zaťaženie o 25% v porovnaní s tým, čo máme teraz. Ďalšia vec, Máme v súčasných dňoch problém, pokiaľ ide o interpretáciu a boj s členskými štátmi ohľadne toho, či DPH je skutočne OK alebo nie. Mali sme tu prípady v Polsku, ale keď sa pozrite napríklad na náklady kontroly a tá interpretácia, ktorá je potrebná a, a tie štruktúry, ktoré sú potrebné na to, aby sa buď obchádzali alebo neobchádzali preplácania DPH, tak máme jednoduché pravidla. To znamená, pre všetky operácie, ktoré sú pod 5 miliónov eur, DPH je automaticky pridelená, to nespochybním. A vidíte, že v 96% všetkých kohezných projektov sú pod úrovňou 5 miliónov eur. To znamená, v 96% prípadov všetkých projektov koheznej politiky tu nebudú žiadne dodatočné otázky ohľadne DPH. Budete mať jednoducho na to nárok a tým pádom je to vybavené. Ale treba však povedať, že všetky projekty, ktoré sú nad 5 miliónmi, DPH nie je e, automaticky pri zobrané do úvahy. Môže to byť diskusia o Prahoch, ale myslím, že to je oveľa jednoduchšie ako súčasná situácia, kde skutočne boli komplikované problémy, pokiaľ ide o interpretáciu. To znamená, každý mesiac sme sa doťahovali s členskými štátmi, či treba preplatiť DPH alebo nie. Takisto nebudeme mať žiadne pravidla ohľadne e, generácie príjmov. Myslíme si, že pokiaľ ide o štátnu pomoc a pokiaľ ide o ďalšie faktory, pretože sa k tomu ešte dostane, pokiaľ ide o mieru spolufinancovania, čo bude prispôsobené, tak tieto pokrývajú dodatočné administratívne zaťaženia, ktoré sú potrebné v prípade manažérov programu na to, aby sa preukázalo to, čo je dôležité, či sa to preplatí alebo nie. To isté platí, žiadne veľké projekty a schvalovanie projektov komisiou. Znovu myslíme si, že pridaná hodnota komisie, toho, že komisia schvaluje tieto projekty, je skôr marginálna. Čiže budeme mať novú kategóriu projektov, ktoré budeme nazývať projekty strategickej dôležitosti, ale tie nie nevyhnutne musia byť veľké, čo sa týka e, veľkosti, ale musia byť dôležité pri dosahovaní cieľov programu. Tu Chceme, aby členské štáty ich vyberali, aby sa ním riadili, podávali o nich správy a aby ich, eh, im robili aj publicitu. Ale znovu, môže to byť z akéhokoľvek sektora, lebo veľké projekty v súčasnosti sa týkajú buď životného prostredia alebo dopravy, ale myslíme si, že by sme sa mali zamerať aj na iné sektory a identifikovať také projekty, na ktorých záleží. Ale žiadne z týchto projektov nebude schvalovať komisia, to je riadiaci orgán a monitorovací výbor. Potom e, taký e, veľký krok, a to e, nám trvalo presvedčiť o tom kolegov v rámci komisie, už žiadne teda stanovenie. Bolo veľmi neskorý začiatok súčasného programu, lebo trvalo roky v niektorých prípadoch, aby ten, aby ten aby kontrolný orgán vlastne stanovil ten príslušný program a to oddialilo implementáciu. Tým ešte stále trpíme aj v roku 5 implementácie, čiže v budúcnosti už žiadne e, stanovovanie, žiadna kontrola vopred, len schválime e, e, programové orgány a programy ako sú a ak je tu riziko napríklad, pretože sa orgány zmenili, tak eh, ten auditný orgán bude požiadaný, aby urobil systémový audit, čo musia urobiť tak či tak, pretože to je povinnosť. Ale ako som už povedal, žiadna tá designation, eh, takže tento článok bol vypustený, nie je tam žiadny odkaz na designation v rámci nariadenia. A čo si myslím, že je takisto veľmi dôležité a znovu môže to vlastne zmeniť situáciu výrazne, že urobíme krok dozadu pri tých programoch, ktoré majú nízke eh, E, z miery e, chybovosti a to mám na mysli už súčasné programy. Čiže napríklad, ak program v roku 2021, čo je vlastne následníckým programom, program, ktorý už existoval 2019-2020, ak sa osvedčil v 2019 a 2020, ukázalo sa, že má nízku mieru e, chybovosti, tak program nás môže informovať, že potom už pokiaľ ide o e, verifikáciu manažmentu, bude už uplatňovať iba vnútroštátne pravidlá. A to je dosť veľká zmena, pretože v súčasnosti sú dva súbory pravidel. Sú pravidlá EÚ o manažmente, kontrole, audite a navyše ešte máte evidentne e, vnútroštátne pravidlá pre vnútroštátne financovanie. Ako viete, v našom prípade sa spájajú tieto dva, pretože tam je národné kofinancovanie. Čiže čo sa zmení bude, že členské štáty môžu kontrolovať výdaje na základe iba vnútroštátnych pravidiel a navyše, čo sa týka auditov, nebudú musieť už robiť systémové audity, iba niekoľko vybraných operácií každý rok, aby sa preukázalo, že ten systém stále funguje. Čiže, no znovu, myslím si, že je to dosť výrazný krok dozadu ako som povedal, pozrieme sa na programy, my sa nepozeráme na členské štáty, ale na programy, čiže ustanovenie by sa mohlo aplikovať na všetky, potenciálne na všetky programy v rámci celej EÚ a nie len na niektoré členské štáty. Je to len otázka, či tie programy dobre fungujú alebo nie. No a potom je tu ešte čosi, pokiaľ ide o finančné nástroje, ale k tomu sa dostanem o chvíľu. Spomenul som kľúčový cieľ flexibility, Chcel som zdôrazniť dve otázky, dva body. Prvá je tu hore. Pre akúkoľvek zmenu v programe v súčasnosti členský štát musí predložiť modifikáciu programu komisii, komisia sa na to pozrie, príjme rozhodnutie o modifikácii a to trvá mesiace a mesiace a je to dosť ťažkopádny proces. V budúcnosti, ak sú zmeny obmedzeného charakteru, to znamená, iba 5 financií sa presunie z jednej priority na inú. Orgán manažujúci program to môže urobiť bez e, schválenia komisie. Presunuli sme, informujú nás, presunuli sme peniaze odtiaľ to tam, takže naša finančná tabulka bude prijatá a toto je nová. Už nie je potreba schválenia komisiou a žiadne dodatočné postupy. Ďalšia, ďalší bod sa týka, teda ohľadom flexibility, tam ide o to, že tam bude strednodobé hodnotenie v roku 2025. Čo to znamená? Znamená to, že e, programoví manažery môžu naprogramovať prvých 5 rokov, ale nie roky 2000, e, teda a 2027. To bude zmrazené v tom programe. A ide tam o to, že by sme znovu v roku 2024-2025 sa stretli a diskutovali by sme o tom, či, sú, či sa objavili nové potreby. Spomente si na migračnú krízu, na ktoré treba reagovať. Čiže by tu bola možnosť presunúť financie z jednej priority na inú. Takisto je tu nová možnosť e, prevodu, teda previesť e, podiel financií e, do iných nástrojov pre členské štáty. Nebudem príliš zachádzať do, do tejto témy. Výkonnosť, monitorovanie, hodnotenie, poviem len niekoľko vecí. Poprvé, vynecháme, teda vzdáme sa rezervy e, pre výkon. To nie je potrebné, lebo to bude nahradené e, tým strednodobým hodnotením 2024-2025, čiže toto bolo vypustené z nariadenia. Tiež výročné implementačné správy sme vypustili, pretože zo všetkých programov koncom júna dostávame výročné e, implementačné správy, ktoré pokrývajú ten rok predtým. Čiže napríklad teraz dostaneme čoskoro výročnú implementačnú správu E, ktorá pokrýva rok 2017. Toto dostávame z 300 alebo viac programov, potom nám to trvá niekoľko mesiacov všetko to dať dokopy a potom vám zašleme súhrnú správu niekedy v novembri, v decembri 2018 o stave implementácie, čo, ktorá je v podstate rok stará. Pretože, ako som povedal, vždy to pokrýva ten rok predtým. V budúcnosti si myslíme, že by sme mali pre, sa presunúť k elektronickej výmene údajov čiže aby kohezná politika sa presunula do 21. storočia a aby sme viedli <clears throat> diskusie na výročných e, diskusiách, kde budeme diskutovať aj o politicky relevantných e, otázkach, ale už tam nebude celé, celé to z PDF, že vám pošleme niečo, čo je neaktuálne, potom komisia vám pošle niečo, čo je ešte neaktuálnejšie, čiže to je preč. Ďalšia vec, povinnosť vykonávať e, hodnotenie ex ante, to je tiež preč. To sme tiež e, vypustili, čiže keď programy sú navrhované, samozrejme sú tam, je tam časť e, o ponaučeniach z minulosti a o záveroch vyvodených do budúcnosti. No a čo je takisto pre vás dôležité, je, že máme nielen posilnenú rolu monitorovacieho výboru, čiže hospodárskych a sociálnych partnerov, ktorí sú súčasťou e, implementačného reťazca, ale tiež tu tu sme presunuli e, etický kodex. Toto bola novinka pre súčasné programovacie obdobie. No a komisia povedala, že etický kodex bol veľmi užitočný, čiže bola to fantastická myšlienka, ktorá bola inšpirovaná a podporovaná Európskym parlamentom. Ale pre viaceré programy to prišlo dosť oneskorene, pretože trvalo nejaký čas vyrokovať znenie, prijať to a tak ďalej. Čiže čo sme navrhli je, bolo, že teda <clears throat> platí um, súčasný etický kodex, nemeníme ho, hoci sme zmenili nariadenie, pretože to znamená, že programy môžu začať byť pripravované v súvislade s líniami uh, pokiaľ ide o multi-governance a o partnerstve, pretože toto platí a nezmení sa to, čiže teraz to treba zobrať do úvahy. A to je dôvod, prečo sme nemodifikovali kódex e, správania, takže sme to len, e, je to teda aplikovateľné a netreba diskutovať o tom, či sú potrebné zmeny alebo nie. Čiže tiež sme navýšili požiadavky, pokiaľ ide o komunikačnú viditeľnosť a transparentnosť. Čiže zašli sme ešte o krok ďalej, než ako na to, to, na čom sme sa dohodli v rámci Omnibusu. Už som spomenul príklad. Nové projekty strategickej dôležitosti, kde členské štáty budú povinné mať e, ročné komunikačné aktivity, podujatia. Členské štáty musia zriadiť web stránku, kde poskytnú všetky aktivity pre viditeľnosť a transparentnosť na jednom mieste. Takisto musia informovať komisiu v reálnom čase, aby sme boli schopní e, o tom informovať aj tu v Bruseli. Čiže dokonca sme zašli o krok ďalej, lebo to je jeden z hlavných bodov, kde tá súčasná situácia je neuspokojivá vzhľadom na to, keď ide o to teda akože predať Európu občanov, občanom. Už teraz nebudem príliš sa vyjadrovať k finančným nástrojom, len chcem povedať, že sme zjednodušili, že sme to zjednodušili a zosúladili. Nejde len o ľahšie posúdenia ex ante, nebudeme hovoriť, čo to je. Znovu, veľká zmena, veľká zmena, čo je naozaj novinka, čo v súčasnosti ešte neexistuje, je možnosť skombinovať finančné nástroje, čiže pôžičky s grantmi, v, jednej, v rámci jednej operácie. Teraz, sa situácia, teraz je situácia iná. Máte dve rôzne operácie a máte aj dva rôzne orgány, ktoré poskytujú e, túto službu príjemcovi. Čo to znamená? Banka poskytne pôžičku príjemcovi a ministerstvo napríklad poskytuje grant príjemcovi. Čiže toto všetko prechádza rôznymi implementačnými reťazcami, vykonávacími reťazcami. V budúcnosti sa to dá skombinovať, čiže môže sa poskytnúť pôžička eh, s dotáciou grantu, čo otvorí množstvo dodatočných investícií, ktoré nie sú možné, pretože v súčasnosti je to oddelené. A môže to urobiť ten istý orgán, poskytnúť eh, pôžičku spolu s grantom. Čiže toto <clears throat> je zase veľká zmena, lebo to neexistuje v súčasnom období toto e, je nám vždy e, teda spomínané ako nedostatok, keď sú potrebné aj granty, aj, aj iné finančné nástroje v jednom balíku. Potom e, platby oprávnenosti, management, teda poplatky managementu. Jedna vec, ktorá je dôležitá, viete, že máme možnosť kombinácie. Tu sme zašli o krok ďalej náš prístup byl, že EFSI bude nahradené v budúcnosti novým investičným fondom EÚ, už je návrh, čiže členské štáty majú možnosť prispieť e, k tomu, do toho fondu až do výšky 5 tej alokácie e, štrukturálnych fondov a to zjednodušenie by spočívalo v tom, že tento príspevok by stalej musel slúžiť cieľom koheznej politiky, čiže naše ciele musia byť e, dosahované tými peniazmi, ale boli by to pravidlá investície EÚ, ktoré by sa aplikovali. Čiže jeden súbor pravidel EFSI a ESIF, znovu sú tam dva súbory pravidel, ktoré sa pre členské štáty ťažko implementujú. Čiže znovu, áno, prevod, transfer je možný, ak to slúži cieľom koheznej politiky, čiže ciele, ktoré sú stanovené v našich programoch, ale potom e, tie peniaze sú spravované e, na základe pravidel Invest EU. Čiže ešte jedno slovo, nebudem zachádzať do detajlov, len som chcel uviezť jeden príklad, je to prvý na tom slajde. Koherencia s inými politikami EÚ. Už sme o tom diskutovali aj v tomto výbore, čiže sú tu prekrývania, otázka lepšej koordinácie medzi jednotlivými politikami. Chcem povedať jeden veľký úspech e, s kolegou z DGRTD, pokiaľ ide o Horizon, posilnená eh, eh, teda, teda to, um, Seal of Excellence, ak je vynikajúci program, teda projekt, ktorý bol predložený v rámci Horizon, ale nie je k dispozícii dostatok prostriedkov, tak e, riadiaci orgán môže urobiť rozhodnutie využiť štruktúrálne fondy, aby sa podporil ten istý e, projekt. Problém je, že to nefunguje. Prečo? prečo to nefunguje, lebo tie pravidlá sú príliš zložité. Takže sme sa dohodli aj s DG Competition, že takýto projekt môže byť financovaný, netreba klásť žiadne otázky, cez štruktúrálne fondy. A tie isté pravidlá, teda žiadna štátna pomoc by sa aplikovali. Čiže ten istý projekt k tomu istému projektu by sa, by sa pristupovala rovnako, než ako keby bol financovaný cez Horizon. Momentálne to nie je možné, lebo štruktúrálne fondy musia byť e, v súlade s štátnou e, podporou. Toto neplatí pre projekty Horizon, lebo e, komisia sa nepovažuje za štát, čiže podpora od Horizon sa nepovažuje za štátnu podporu, teda, alebo za nekompatibilnú so štátnou pomocou. No, Čiže teraz sme dali hlavy dokopy a zhodli, dohodli sme sa, že v budúcnosti také projekty môžu byť automaticky financované zo štrukturálnych fondov, ale aplikujú sa tie isté pravidlá, ako keby boli financované z, cez Horizon. Už nebudem hovoriť o tých ďalších elementoch. Veľmi rád zodpoviem prípadné otázky. Takže čo, o čom sa najviac diskutovalo, bola otázka peňazí Takže nedá sa k tomu nepovedať niekoľko slov. Takže na začiatok by som povedal, aké sú naše, aký bol náš cieľ. Viete, že rozpočet koheznej politiky bol škrtnutý o 10%, čiže minus 10%. Možno je to škoda, ale to je mimo mňa, čiže k tomu sa nebudem vyjadrovať. Ale v rámci tohto zmenšeného rozpočtu naše ciele boli chceme koncentrovať peniaze na tých najchudobnejších, najchudobnejšie regióny, najchudobnejšie členské štáty by mali dostať najviac peňazí. Druhý bod. Naďalej chceme zmysluplnú politiku aj v tých vyvinutejších častiach Európy, čiže aj e, Holandsko, Belgicko, Dánsko, teda tie regióny, ktoré sú na tom lepšie, že aj tam možno podporovať projekty v rámci koheznej politiky No a v neposlednom rade samozrejme sme chceli zmierniť zmeny medzi súčasným obdobím a budúcim. Inými slovami, aby straty medzi jedným a druhým obdobím neboli príliš dramatické, lebo vieme, že je to, ťažko sa to predáva, lebo potrebujeme jednotnosť v rade, aby sa to schválilo. Čiže čo sme urobili? Zachovali sme súčasnú alokačnú metódu, berlínska metóda, tá v podstate ostala nezmenená. HDP je naďalej hlavný ukazovateľ. Vyše 80 všetkých financií sa alokuje na základe HDP. Čiže to je len um, drobná zmena v porovnaní s dneškom. V podstate sme zachovali to isté, pokiaľ ide o pracovnú silu, vzdelávanie, demografiu, zamestnanosť, nezamestnanosť a tak ďalej, to sa nezmenilo. A zaviedli sme dva nové elementy. Jeden sa týka migrácie. Prečo? Lebo v budúcnosti dlhodobá integrácia migrantov bude novou úlohou koheznej politiky, čiže toto je zohľadnené. A po druhé, lebo sa chceme naozaj zamerať na klimatické investície, teda in, ukazovateľ klímy, čiže, ale vidíte, že tá váha pri tej alokácii, tá závažnosť pri alokácii je dosť malá. Potom sme trošku upravili tri kategórie regionov. Toto je budúca mapa oprávnenosti na základe súčasných údajov. Čo sme zmenili? Sú tu eh, menej vyvinuté regióny, ale zmenili sme prach z 90 na 100 čiže to pokrýva všetky regióny medzi 75 európskeho priemeru až po 100. Prečo sme to urobili? Lebo naša analýza ukázala, že všetky regióny pod priemerom EÚ už e, vlastne dobiehajú priemer EÚ počas uplynulých desiatich rokov. Čiže najchudobnejšie, to je prirodzená konvergencia, mám na mysli strednú a východnú Európu, ale aj tie, ktoré sa nachádzajú medzi 75 a 85 Jediná skupina, ktorá prišla o 8 bodov, o 8 oproti priemeru, sú tie, ktoré sú nad 90 a 100 čiže tie vlastne išli dozadu, tie nič nedohonili. Čiže bola by škoda, keby sme neboli schopní ich podporiť signifikantne. A tým, že presunieme ten prach z 90 na 100 A toto nám umožní, aby zostali v tej e, prechodnej kategórii, kde by ťažili z lepšej, pod, vyššej podpory EÚ. No a k tomu, čo je na tej mape, čo je pozitívne, vidíte, že niektoré farby sa zmenili v strednej a východnej Európe, tri pobalské štáty, časti Polska, Českej republiky, časti Českej republiky, všetky sa zmenili na oranžovú, čo je dobré, lebo to znamená, že veci sa zlepšujú, ale čo takisto vidíte na druhej strane, keď sa pozrite na Grécko, Grécko celá krajina je znovu červená v dôsledku krízy. Južné Španielsko znovu červené a takmer celé, e, časť, ak nie celé Južné Taliansko. Čiže vidíte dopady krízy, a, ktoré sú zreflektované v tejto mape oprávnenosti. Nič sa nezmenilo v koheznom fonde, je to rovnako ako dnes, čiže vidíte krajiny, ktoré sú tam fialové, ktoré budú oprávnené pre kohezný fond. Tu sme nič nezmenili. No a v neposlednom rade, ale asi nič nevidíte, lebo tie čísla sú tak malé, toto sú alokácie na členský štát a tiež vidíte zmeny medzi tými dvoma obdobiami a tie sú vyjadrené v, v, v, v konštantných cenách 2018 No, chcem upriamiť vašu pozornosť na to, že sú tu takí lúzery v podstate, teda tí porazení, tak povediac. Niektoré krajiny prišli o viac ako 25 súčasných alokácií. Ale treba e, to vnímať v rámci kontextu. Pred nejakým časom krajina ako Španielsko prišla o 45 svojich alokácií, čo bolo viac ako 25 miliard, ak si dobre spomínam. Čiže vidíte tu keďže sme zaviedli bezpečnostnú sieť pri minus 25%, že chceme obmedziť zmeny medzi dvoma obdobiami programovania, aby tie straty neboli až tak výrazné. No ale o tom môžeme diskutovať. No a samozrejme, tieto čísla vidíte aj v našom právnom návrhu. Je to príloha 22. Ak sa nemýlim, úplne na konci to máte rozdelené na členské štáty prečo sme to zverejnili, toto rozdelenie na členské podľa členských štátov. Komisia chce byť veľmi transparentná, no a samozrejme chceme, aj parlament chce sa dohodnúť ešte, než, e, ešte pred eurovoľbami. A mysleli sme si, že tým, že budeme vopred transparentní a povieme, že toto sú ukazovatele, ktoré sme použili, toto sú výsledky, tak aspoň tam nebude chaos. Každý bude vedieť presne, aká je situácia, aký je návrh komisie, a to nám ušetrí čas a zdlhavé vysvetľovanie v rade členským štátom, prečo sme zmenili to a to. A to je dôvod, prečo sme už teraz veľmi transparentní. Už som skoro skončil, už len dve veci. Um, takže tam, sú, uh, tam je miera kofinancovania. Keď sa pozriete na tie čísla, tak my chceme znížiť e, e, ten podiel kofinancovania, zvýšiť e, teda vlastníctvo. Vždy tam je viac, keď toto investujete vlastné financie. Tiež si myslíme, že súčasné miery kofinancovania sú príliš vysoké, pretože ešte stále odrážajú krízu, kde máme krajiny ako Grécko, kde platíme 95%, dokonca sme zaplatili 100% pre obdobie po roku 2021. Podľa nás toto nie je prístup, ktorý by sme mali zvoliť, čiže mali by sme sa vrátiť k normálnejším e, teda e, podielom kofinancovania. Takže e, sa trošku zvýši národný príspevok, celkový dopad by ostal viac menej nezmenený. No a už som spomenul, že je tu akési quid pro quo, niečo za niečo. Ak poskytneme viac flexibility, napríklad som spomenul Eh, DPH a nechceme kompenzovať eh, teda rozpočet členského štátu, tak treba byť flexibilný pri iných eh, ustanoveniam a to je to quid pro quo, čiže chceme viac, pokiaľ ide o vnútroštátne kofinancovanie, ale zároveň sme flexibilnejší, pokiaľ ide o implementačné otázky DPH, kde povieme, tak tu privrieme oči pre niektoré typy projektov. No a potom úplne na záver chceme sa vrátiť k N plus 2, pretože v súčasnosti v rámci komisie najviac trpíme tým, že implementácia súčasných programov je veľmi pomalá a jeden z hlavných faktorov je eh, pravidlo N plus 3, ale nechceme sa vracať od, k N plus 3 e, od začiatku. Urobíme to po krokoch a tu vidíte, že len prejdeme k prvému kroku, kde budeme vidieť, teda prvý krok, to by bolo 2023, tak tam by sme, sa, tam by sme si zobrali 60% alokácií 2021, potom by sme to pridali. Po 10% by sme pridávali, čiže išlo o to, že poskytneme veľa flexibility orgánom a členským štátom, aby mohli rýchlejšie začať so svojimi programami, čiže už som povedal žiadna tá designation, ale zároveň je tu teda, že dáme aj zoberieme, takže a zabezpečiť, aby sa to využilo pri implementácii nových programov. A nie, že sa potom, že nie, že potom zase budeme 3 roky čakať, než sa niečo stane. Preto chcem tu znovu povedať, že aj tu je akési niečo za niečo. Poskytneme viac flexibility, pokiaľ ide o implementáciu, ale zároveň Treba to brať vážne. Takže tu by som skončil. Prepačte, že som rečnil tak dlho, ale je tu toľko elementov a chcel som sa s vami podeliť aspoň o niektoré. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán von Breska. Bolo to elegantné a bolo to veľmi zaujímavé. Jedna otázka. Tieto prezentácie máte pre ERDF, pre kohezný fond, pre Intrek a tak ďalej. Čiže máte 2 hodiny a 20 minút pre diskusiu. Potom ešte 3 prezentácie a 3 diskusie. Takže ja by som upravila ten čas na kladenie otázok. Takže každý má minútu, minútu, minútu a pol maximálne. Ak chcete počuť odpovede a potom ešte pokračovať s tými ďalšími prezentáciami, teraz by sme začali s koordinátormi, pretože už tu máme stanovených spravodajcov. Je tu len jeden spravodajca, ale vidím len teda pán, pán, pán Istoroj a potom ďalší. Ďakujem za túto príležitosť nechceme už e, robiť nejaké unáhlené závery. Takže e, toto budeme vnímať ako informačné stretnutie. To je ten najlepší prístup. Nie povedať, že už máme finálne závery. Je pravda, čo ste povedali o spravodajcoch. Všetci spravodajcovia sú známi v EPP. Tam máme aj tieňových spravodajcov, takže od tohoto okamihu môžeme, už teda máme zodpovedných ľudí, ktorí už pracujú a sú vlastne, teda sa nachádzajú v centre tej diskusie, tak povediac. Čiže to je dôležité dosiahnuť tú rýchlosť, to tempo, ktoré potrebujeme. No a najmä tu je dobré mať ten otvorený prístup komisie, čiže mať k dispozícii všetky informácie, mať tie technické zasadnutia, ktoré už premiehajú o všeobecnom nariadení politické zasadnutia so spravodajcami, ktoré už prebiehajú už v súčasnosti. Čiže už sme sa pustili do práce. Aby sme tie časti návrhu, o ktorých sa rozhodne v tomto výbore, aby sme o nich rozhodli. The first reading. Tieto rozhodnutia, aby sme mohli ako v prvom čítaní prijať Niektoré body by nemali byť predmetom eh, záväzkov v rámci komisie, ale myslím si, že by to malo byť eh, prípad eh, pre alebo malo by to platiť 90 dokumentov. No to dosť rýchlo. Myslím si, že niektorí spravodajcia by mali dokonca ešte pred letnou prestávkou toto stihnúť. Mohli by ich dokumenty vypracovať, zaslať na prekláte a by sme mohli predkladať pozmeňujúce návrhy počas 1. septembrového týždňa. Takže toto by bolo podľa mňa dobre takto zorganizovať, pretože ak si vypočujem názory kolegov, je to veľa vecí, ktoré už počas predchádzajúceho obdobia boli zapracované, napríklad etický kodex a tak ďalej. To by bolo dobre. Ak teraz by sme vychádzali z nuly aby sme obnovili diskusiu o všetkom, tak to by bola totálna strata času, nebolo by to efektívne. Takže myslím si, že by to bolo komplikované aj pre tú nasledujúcu, pre to nasledujúce obdobie. Mali by sme to len upraviť na základe teda návrhu komisie. Ešte jednu otázočku by som tu mal. Pokiaľ ide o tento spis, pokiaľ ide o spôsob, ako sú využívané tieto finančné prostriedky zo strany členských štátov teda nielen finančné sumy, ale takisto aj všetky tie štatistiky ma zaujímajú, aby mohli byť tieto fondy riadne využité. Je potrebné dostať e, čísla zo strany členských štátov a chcem vedieť, či je manevrovací priestor. Na to, aby sme, pokiaľ ide o členské štáty, ktoré zaostávajú, zohľadnili, neviem, či to je nejaký systém, ktorý by nefungoval, alebo či ide o rokovania, ktoré treba prehlbiť. Pán Van Nistelrooy, ďakujem za váš príspevok a za to, že ste to nenatiahli. Ďakujem pekne, pani Westfále. Máte teraz slovo. Aha, vaša kolegyňa musí síce odísť na iné zasadnutie, takže poprosíme pani Breso, bude mať slovo. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Chcela by som sa spýtať na jednu vec, či slajty, ktoré nám boli odprezentované, mohli byť zaslané či by mohli byť akýmsi sumárom textov, aby sme si to mohli kedykoľvek pripomenúť, odvolať sa na to. A po druhé, chcela by som na Invest EU 25%, o tom, čo ste hovorili, vedieť k tomu viacej. Je to príspevok štátov, dobre som to pochopila, a nie regiónov. Čiže podľa mňa by tam mali byť zohľadnené aj regióny, pretože inak si neviem predstaviť, ako by to mohlo fungovať. A po tretie, vzhľadom na údaje, zo strany mnohých krajín, nám tu vyplýva jedna zásadná vec. Hlavné mesta koncentrujú vždy najviac bohatstva. Čiže aj v takých krajinách, kde veľká väčšina ľudí, alebo teda regióny, ktoré sú eh, v rámci 90 i tam to platí. 120-130 dajme tomu má hlavné mesto. Ak e, si zoberieme napríklad príklad Bratislavu, ktorá má percentuálny podiel dosť vysoký, oveľa väčší ako e, európsky priemer, dokonca na úrovni Štokholmu. Takže toto je nejaký problém. Mali by sme e, s tým niečo urobiť, pretože regióny, ktoré sú najvzdelenejšie, sú vždy tie, ktoré sú najviac poškodené v porovnaní s hlavným mestom, ktoré častokrát e, sú nad, oveľa viac nad e, nezávislosti od európskych peňazí. Takže možno práve tá závislosť koncentrácie európskych zdrojov by e, mala byť možná. Chcela by som teda pochopiť, či ste toto zohľadnili takisto. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Vestfale, teraz máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som uh, mala iba jednu otázku. To je taká špecifická dimenzia, pretože už dva roky to trvá, čo sme prijali veľmi špecifickú agendu v tejto oblasti a zrazu nám hovoria, že 90 finančných prostriedkov budú vyhradené na Eh, inteligentnejšiu, zelenšiu Európu, pre vzdialenejšie regióny a tak ďalej. Neviem, či to nie je kontraproduktívne proti tomu eh, projektu, ktorý sme schválili pred dvoma rokmi, či ide len o to, aby sme nefinancovali mesta, ale aby sme sa snažili poskytnúť aj ďalšiemu územiu, aby sa nadalej mohlo rozvíjať. Takže ja dúfam, že budeme môcť zabezpečiť viacej flexibility. Viem, že vždy tu je 70%, ktoré ide na mesta. Ale to je len začiatok. Pretože ten mestský rozmer, to sme vždy hovorili, že tam by sme naň mali nahliadať iným spôsobom, pretože mesta sú vždy motorom pre to územie, pre tie regióny, ktoré sa nachádzajú okolo. Ďakujem pekne. A teraz pán Mašič, má, pani Tomašič, máte slovo. Mm, ďakujem pekne. Tak ako bolo povedané dnes ráno, odkladem si otázku, že pokiaľ ide o krajiny, ktoré nie sú až také obývané, to nie je úplne v poriadku, hlavne pokiaľ ide o tie vnútroštátne príspevky, pretože keď sa pozrieme na ten nový návrh, pokiaľ ide o kofinancovanie, to bude 30 pre krajiny kde 70 teda kofinancuje komisia. Kto stanovil tieto percentuálne podiely, by som chcela vedieť. Ďakujem pekne. Kolegyňa Maletič. Ďakujem pekne. Myslím, že tento prístup je naozaj takým prístupom, aby sme zabezpečili veľa viacej dôvery a flexibility medzi členskými štátmi a komisiou. Je to možno ten smer, ktorý sme sa snažili nabrať. E, v tom budúcom programovom období budeme sa snažiť pripraviť niečo, čo by bolo oveľa ľahšie implementovateľné do praxe. Čiže mám tu otázku, pokiaľ ide o inteligentnú špecializáciu, je to spojené e, s tou prvou prioritou tohto nového projektu a potom, pokiaľ ide o územnú integráciu ako koncept, bude to implementované tým istým spôsobom. A ešte fakt, že tie najmenej rozvinuté regióny, pretože až doteraz sme nejak sa snažili eh, v tej, tak, tak, z takej špecifickej perspektívy pozerať práve na takéto územia v jednotlivých eh, krajinách eh, v programových obdobiach, aby sme ich podporili. Moja otázka sa týka toho Eh, prístupu N plus 2 pokiaľ ide o tú výkonnosť, ktorú sme mali v minulosti. Ak krajina eh, vyčerpá prostriedky z jednej priority, či dva nasledujúce roky programového obdobia môžu byť hneď využité v rámci programového obdobia, pretože napríklad e, v Chorvátsku máme tri priority pre stredné a malé podniky a sú tu fondy, ktoré sú špecificky vydelené len na stredné a malé podniky. Či v tých nasledujúcich dvoch rokoch môžeme práve využiť na podporu stredných a malých podnikov. Takže chcem sa spýtať, či takáto výnimočná situácia môže nastať. A potom, pokiaľ ide o kofinancovanie, domnievam sa, že 70% je veľmi málo zo strany Európskej únie na kofinancovanie pre také najmenej rozvinuté krajiny, tak ako to povedala moja kolegyňa, pretože uh, kritéri oprávnenosti nestačia takýmto spôsobom. Malo by to byť upravnené, pretože týchto 70 je málo, týchto 70 oprávnených výdavkov nie vždy sa dá zabezpečiť. Častokrát je to 30 alebo 40 eh, v rámci jedného projektu. Potrebujeme trošku viacej, aby sme dosiahli vyššiu úroveň. Ďakujem pekne. A teraz eh, hovorí kolega Fana Miltenburg. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Čím viacej sa dostávame do detajlov tejto prezentácie, bude tu čoraz viacej eh, otázok Vzhľadom na ten čas, ktorý mám k dispozícii, chcel by som sa opýtať len na jednu vec. Pokiaľ ide o tie o, návrhy, ktoré ste hovorili, povedali ste, že z horizontu e, Európa e, budú vydelené prostriedky na excelentné projekty. Takže nebude treba z Federu nič vydeliť. Takže chcel by som sa spýtať, že či to je len taká, taká naša nádej. Pretože keď hovoríme o princ, tým princípom, že teda toto pravidlo sa bude na toto na tento návrh aplikovať. Chcel by som vedieť viacej, pretože členské štáty môžu mať menej disponibilných prostriedkov a potom, keď budú projekty vo výskume alebo v, inová- v oblasti inovácií, tak čo potom? Nemôžeme automaticky vychádzať z toho princípu, že ako náhle máte eh, excelentné eh, centrum, tak ste automaticky oprávnení na projekt alebo na fondy z Federu. Takže chcel by som vedieť, aby sme sa nad tým zamysleli pokiaľ ide o preskúmanie performancie, čiže výkonnosti, už to teda nefunguje, už to tu neplatí. Čo bude robiť teda potom komisia? Komisia, keď členský štát naozaj nebude implementovať špecifické odporúčania podľa jednotlivých krajín na ten projekt už od začiatku. A či bude nejaké nové odporúčanie po 5 rokoch sformulované pre danú krajinu, alebo čo sa bude diať? Uh, neviem, či komisia bude pripravená či je tu politická vôľa, že sa povie, že zablokujeme tieto financie, ktoré sú ešte k dispozícii na tie dva následujúce roky. Ďakujem pekne. A teraz pán Olbricht, máte slovo. Ďakujem. Len jedna taká všeobecná poznámka. Ako spravodajca pre viacročný finančný rámec, mám následovnú otázku. Chcem sa spýtať, aby sme si vyjasnili niektoré veci ohľadom týchto čísiel, pretože keď hovoríte, že je kapitolu, chceme porovnať s tou predchádzajúcou kapitolou, kde komisia predklada bilanciu stránku po stránke, si všimnite, že sú tu len tri fondy, ktoré sa týkajú niečoho konkrétneho, potom dva na najmenej rozvinuté krajiny a tak ďalej. Ja by som však chcel vedieť viacej k týmto fondom. Toto sú o viaceré otázky. Z politického hľadiska vidíme, že keď chceme dosiahnuť určité ciele, tak využívame ukazovatele, metodiku a tak ďalej. Avšak e, keď budeme e, tieto objektívne ukazovatele používať, sa bude to zavisieť aj od politickej vôle, nenaopak. Takže chcel by som sa posnažiť pochopiť, prečo kohezný fond bol zredukovaný o 48 Chápem, že tu bude viacej pre FRR, e možno z, takého, z takých tradičných dôvodov. Avšak čo chce urobiť komisia z Invest EU? pretože povedalo sa, že sa stiahnu peniaze z kohezného fondu a bude to prenesené do tzv. Eh, iných sektorov, ktoré sa netýkajú kohézie, ale napríklad, ktoré sa týkajú stredných a malých podnikov a takýchto sektorov. Takže chcel by som vedieť, či sa to vráti naspäť do EÚ a čo budeme robiť potom s tým v rámci jednotlivých členských štátov, pretože v niektorých to bude, v niektorých to nebude. Ja som položil tú otázku aj Kataríne, ona povedala, že takéto takýto systém nebude fungovať. A chcel by som to pochopiť. Ďakujem pekne, pána nie predsednička. Ja takisto som veľmi rád eh, a vítam tú prezentáciu dnes ráno, ktorá nám tu bola odprezentovaná, pokiaľ ide o toto nariadenie. A pokiaľ eh, ide o toto nariadenie, zaslúži si to veľký obdiv. A takisto by sme potrebovali aj diskusiu, ktorá by bola účinná a efektívna v časti sme videli, že sme sa zamerali na niektoré finančné aspekty, ale myslím si, že mali by sme sa aj konkrétnejšie venovať e, téme zjednodušenia. Čiže chcem vyjadriť e, aj v úvodnom mojom príspevku, že naozaj to veľmi vítam, že si to cením, že sú to pozitívne dopady, že je tam oveľa väčšia koncentrácia cieľov, dokonca posilnenie úlohy e, regiónov a občanov. Avšak chcel by som tiež vedieť, alebo teda spýtať sa dve veci. Poprvé, tá prvá otázka sa týka zhodnotenia alebo potreby e, zvýšenia vnútroštátnych príspevkov, pokiaľ ide o kofinancovanie. Chápem, e, tak ako to už bolo žiadané v predchádzajúcich príspevkoch, že toto je v súlade s žiadosťou jednotlivých krajín. Avšak na druhej strane nemáte obavy z toho, že budeme musieť čeliť takými špecifickým problémom, e, ktoré sme už zažili posledné roky, pretože ak tu navýšite e, vnútroštátne kofinancovanie, e, alebo spolufinancovanie zo strany štátov, tak máme obavy, že ohrozíme tie finančné prostriedky, ktoré by mohli byť v dispozícii a nebudeme môcť prekonať tie ťažkosti, ktoré častokrát e, sme zažívali pri využívaní takýchto finančných zdrojov. Po druhé, e, ďalšia otázka sa týka e, zmeny lehôd pre audit. Tu by som chcel vedieť, či by ste nám to mohli viacej vyjasniť, pretože pre každý program, pre každý fond, pre každú správu, pre každý zodpovedný orgán, pre každú e, konkrétny projekt mať jeden riadiaci orgán, jeden e, do, orgán dohľadu a tak ďalej, to môže predstavovať veľký problém aby som mohol pochopiť to, či tento návrh na zjednodušenie, na administratívne zjednodušenie naozaj spočíva v tomto, bol by som rád, keby ste mi to viacej vyjasnili. Pretože toto je zásadná otázka, pokiaľ ide o to žiadané administratívne zjednodušenie. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pani Bana. Ďakujem, ďakujem pekne. pekne pani predsednička, ďakujem pekne za túto prehľadnú prezentáciu na komisijného návrhu. Ja sa vyjadrím aj k otázkam za našu skupinu. Poprvé, my zelení vnímame kriticky, že e, Fond pre rozvoj vidieckého priestoru jednoducho bol vyňatý z toho. Podľa môjho názoru to odpo- odporuje tým spoločným pravidlám, preto by som sa chcela spýtať, prečo sa komisia rozhodla vidiecký rozvoj oddeliť od toho. Nám ide o to, aby to tam bolo zaintegrované, predovšetkým v vzťahu na efektívne využívanie prostriedkov EÚ. Po druhé, veľmi vítame, aby Európsky sociálny fond bol súčasťou integrálnou koheznej politiky. Podporujeme silný sociálny fond. E, otázka je, do, aká aký vysoký je podiel ESF v percentách, pretože absolútne číslo máme k dispozícii, ale nie je ten podiel. Takže ten podiel ESF by nás zaujímal, možno som niečo prehliadla. Po tretie vidíme, že nariadenie bolo zoštíhlené, alebo sa má zoštíhliť. Vidíme, že sú tu aj nejaké prvky, ktoré boli v prílohách iba popresúvané, možno to súvisí iba s optikou niektoré prvky ale úplne vypadli a vy ste na to celkom jasne poukázali, ste to prehľadne ukázali. Tie veľké projekty alebo tie to fázovita, fázovita implementácia alebo adicionalita, doplnkovosť. My zelení to nevnímame ako nejaké zjednodušenie, ale vnímame to ako politické politi- zmenu politických štandardov, predovšetkým pokiaľ je horizontálne princípy ako boj proti diskriminácii, ktoré boli z tých článkov vyňaté, zmizlo to a teraz sa objavili na iných miestach, napríklad pokiaľ ide o tie ante, e, podmienky ex ante, tam ich nájdeme. Takže otázka je, ako chcete zabezpečiť to, aby tieto horizontálne princípy ako zrovnoprávnenie a boj proti diskriminácii neboli rozptýlené, zmiernené a prečo ste ich presunuli do iných článkov. Takisto nám napadlo, alebo vnímame, že zdánlivo komisia, ako by som to povedala, sa dištancuje od prevzatia zodpovednosti, pokiaľ ide o tie veľké projekty, ktoré teraz už neexistujú. To znamená, akú úlohu bude zohrávať komisia pri veľkých projektoch. Tá kontrolná funkcia komisie pre nás vypadla a pre nás je dôležitá a by sme chránili finančné záujmy Európskej únie. A v neposlednom rade predrečníci to už povedali, sme, máme obavy, pokiaľ ide o tie nízku mieru spolufinancovania a že ten vlastný podiel členských štátov je dôležitý, aj tá vlastná zodpovednosť za investície, to je v poriadku, ale je tu riziko, že príliš veľké príspevky z národných alebo lokálnych rozpočtov vlastne budú viesť k určitej možnej diskriminácii a iba bohatšie regióny potom budú môcť si kúpiť takto vlastne účasť na prostriedkoch z Európskej únie. To si treba pozorne pozrieť. Ďakujem. Ďakujem. Chcela by som vám pripomenúť, že máme veľmi málo času, takže poprosím vás, dodržiavajte čas pani Yamato. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som takisto chcela položiť dve otázky. E, my sme troška znepokojení, dokonca prekvapení, pretože keď pokiaľ ide o kohezná politiku a európsky semester, tuto máme také stanoviska, ktoré vôbec nezmenili sa. A chcem teda pochopiť, pokiaľ ide o nasledujúce programovacie obdobie a makroekonomické hľadisko, zmenila sa možnosť pozastaviť platby zastaviť eh, platby v rámci operatívnych programov pre tie regióny, ktoré nedodržujú podmienky, ktoré sú špecificky stanovené pre konkrétny región alebo štát. Takisto by som chcela vedieť, eh, Európa v rámci koheznej politiky by nemala opätovne byť postihnutá za investície do obrany a do bezpečnosti, pretože jej rácio je úplne iné a myslím si, že toto by sme mali oddeliť. A ešte jedna poznámka, pokiaľ ide Európsky sociálny fond. Vieme, že v skutočnosti Európska komisia e, má Employment Committee, avšak chcela by som sa spýtať, že pokiaľ ide o štruktúrálne reformy, by nemali vôbec byť prepojené s koheznou politikou ani s bojom a s 23 miliardami eur, ktoré Európska komisia neustále sa snaží stiahnuť. Stále nechápame, že prečo by toto malo byť spojené. To prepojenie nám vôbec nie je jasné. Takisto aj to eh, navýšenie kofinancovania, pokiaľ ide aj o eh, pakt rastu a stability, nechápem vôbec toto prepojenie, ako to môže mať eh, potom dopad na finančné projekty, pretože tuto myslím si, že by bolo treba oveľa viacej kolegov sa pýtalo na to e, otázku všetky tie pozmeňujúce návrhy, ktoré budú predložené v tomto zmysle. Dúfam, že budú zapracované do kompromisného návrhu. Myslím si, e, že fond pre e, regionálny rozvoj bol vyňatý z tohto nariadenia. Myslím si, že finančné nástroje sú vždy dôležité, treba ich veľa. Avšak my by sme nemali No, začať sa tými špekulatívnymi operáciami, pretože eh, rozprávať o tom, že toto sú eh, rizikové operácie, ako sú trust funds eh, alebo bondy a tak ďalej. Myslím si, že toto všetko je užitočné, aby sme rozumne zvážili, aby sme mali určité záruky, protizáruky a tak ďalej a aby na základe tých No, údajov a lehôd sme sa rozumne rozhodli. No, myslím si, že by sme mali aj tie formy peer-to-peer -peer, alebo crowdfunding a tak ďalej tomu takisto prispôsobiť. Thank you very much. I hope that... Ďakujem pekne. Dúfam, že toto boli otázky. A teraz dostane slovo spolu spravodajca, pán Novakov. Pani kraj tu nie je, takže máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať tlmočníkom za ich prácu a ďakujem aj za prezentáciu pánovi von Breska. Mám viac otázok, nebolo mi jasné tie čísla, ktoré sa týkali teda súčasných cien, alebo to boli ceny na základe súčasného programového obdobia, aby sme mohli urobiť porovnanie do akej miery Európska komisia je ochotná prispieť a spolupracovať na to, aby zrýchlila ten proces príjmania tohto procesu. Berúc do úvahy, že teda máme jeden rok, viac menej, na to, aby sme to stihli a naposledy to trvalo takmer 3 roky. Takže mohli by ste nám dať viac informácií ohľadne toho, že o, tých mal, o financovaní malých projektov, aká je teda myšlienka za tým, ako to bude regulované a aké výsledky očakávate. A posledná, myslíte si, že príspevok kohezného fondu by mal byť v tejto miere taký, že by vlastne kohezný fond bol na úrovni 30 miliard? Myslíte si, že toto je dostatočné na to, aby sa podporili všetky, všetci primatelia prostriedkov, ktorí majú na to nárok? Ďakujem pekne, to sú otázky v mene Regi ohľadne prvej prezentácie, ohľadne týchto spoločných ustanovení. Fan von Breska, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem za tieto otázky. Väčšina z nich je skutočne veľmi pertinentná a dúfam, že nebudete sklamaní z mojich odpovedí pretože nebudú možno presvedčivé. Pozrieme sa teda od začiatku na koniec, pokiaľ ide o tie otázky. Súhlasím s pánom Van Nistlerojom a to je to, čo sme aj chceli. Ponechať tie dobré prvky a ponechať tú stabilitu. To znamená tie prvky, ktoré sme práve vyrokovali v rámci omnibusu. Teraz hovorím o ustanoveniach, že môžete teda robiť audity napríklad v prípade operácií 1. To sú všetko veci, ktoré sme tam ponechali a ostatné veci boli spomenuté takisto, ale zároveň chceme veci aj zjednodušovať, pretože si myslíme, že aj pokiaľ ide o tie verejné konzultácie, ktoré sme pripravovali v rámci prípravy právneho návrhu, tie hlavné obavy, ktoré boli spomenuté zo strany väčšiny týchto väčšiny týchto ľudí zaangažovaných bola otázka komplexnosti a potreba urobiť zjednodušenia. Čo sme teda urobili, je, že sme zregulovali iba to, čo si myslíme, že treba sa, e, treba sa jednoducho v tejto oblasti uberať smerom zlepšeniami. Takže na tomto pozadí si treba uvedomiť, že to možno sa už týka aj otázky pána Novakova, že či skutočne má význam venovať sa tým častiam uznesenia, ktoré nariadenia, ktoré sa nezmenili, či by nebolo lepšie, ak by sme povedali, že niektoré z tých prvkov, a dúfam teda, že rada pôjde tým istým smerom, že sú tu určité veci, s ktorými súhlasíme, že toto je správny postup a preto by sme sa mali sústrediť takýmto, na tomto základe uzatvoriť tieto diskusie čo možno najskôr, pretože čím dlhšie budeme my čakať, tým bude ťažšie pre manažérov, aby sa k tomu vyjadrili. Takže toto vlastne vám už dá určitú, určitý náznak toho, že ako bude vyzerať tá moja odpoveď. But once again, going back to... Takže ešte raz sa teraz vrátim k tomu, čo povedal pán Fanny Sleroy Zatiaľ sme tu nemali ešte vyjednávanie ohľadne indikátorov, takže možno, že viete, čo sa deje. To, čo som tu videl momentálne, aj tie sťažnosti zo strany členských štátov, a takže istotne sú spokojní s týmito výsledkami, ale Treba sa pozrieť aj na zavedenie niektorých ukazovateľov. Hovorilo sa tu o klíme, hovorilo sa tu o migrácii. Toto sa týka toho, čo chceme my urobiť, aby sme riešili tieto otázky a myslíme si, A preto si myslíme, že je legitímne, aby sme poskytli e, teda ďalšie ukazovatele, ktoré budú reflektovať tieto potreby a to samozrejme sa týka aj toho, čo som už povedal predtým, tie bezpečnostné siete, aby nikto neprišiel o viac ako o 22%. Toto je možno arbitrárne, pretože dá sa povedať, že v súčasnom období je to minus 45%. Pretože je veľmi ťažké nájsť nejakú logiku za tým, ktorá by vysvetľovala tie straty pretože z politického hľadiska by sa to ťažko obhajilo, Ale zatiaľ teda nemáme žiadne vyjednávanie, ale predpokladám, že to sa teda začne v rámci toho najbližšieho procesu. Pani Breso, ako Európska únia investuje, eh, no my máme teda taký predpoklad, že na začiatku, keď členské štáty a regióny musia zvoliť nejakú voľbu, že čo chcú robiť, či budú teda využívať finančné nástroje sdielaným spôsobom, to znamená národné a regionálne finančné nástroje, alebo si myslia, že je lepšie, aby išli prostredníctvom cez Invest EU, budú mať teda možnosť, aby indikovali už vopred v rámci partnerských dohôd, že akú sumu chcú transferovať, previesť alebo prispieť do Invest EU na to, aby dosiahli tie či oné politické ciele. Prečo by to mali robiť? Pretože, ako už bolo povedané predtým, z dôvodov na to, aby sa zosúladili tie postupy pri štátnej pomoci, pretože potom budú môcť sa spolehnúť na Európsku investičnú banku a Európsku komisiu, pokiaľ ide o manažment týchto finančných prostriedkov. Vychádzam z toho, že sa to týka predovšetkým tých štátov a členských a, a regiónov, ktoré majú ešte problémy, pokiaľ ide o kapacity v týchto oblastiach. V neposlednom rade je tu aj garančný benefit, pokiaľ ide európsky credit rating, čo si myslím, že je veľmi dobrý a nie je reflektovaný ešte eh, vo všetkých členských štátoch. Ale teda ešte raz, nikto nie je povinný to robiť, je to jedna z možností. My to považujeme ako taký nástroj pre výsledky, aby sme dosiahli tieto cieľe, ale nikto nie je eh, povinný to využívať tie rozdiely medzi hlavnými regiónmi, regiónmi hlavných miest a tými vidieckými oblastiami, snažíme sa to riešiť tým, že dávame väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o presúvanie jednotlivých financií. Momentálne to je ešte obmedzené, je to iba 3%, ktoré sa môžu pohnúť v budúcnosti. To bude oveľa viac, 15% jedným smerom a bez limitu teda inými smermi a počítame teda s väčšou mierou flexibility, pokiaľ ide tento fond, ale sú tu aj ďalšie právne ustanovenia, ktoré teraz nebudem detálne rozvíjať. A pokiaľ ide o vyjadrenie pani Westfalen, pokiaľ ide o urbárny rozvoj, mestský rozvoj, budem sa tomu venovať v ďalšej prezentácii, možno sa teraz k tomu nevyjadrím, ale tam sme takisto navýšili tú alokáciu, v rámci urbárnej politiky, kde sme si stanovili tento politický cieľ na to, aby sa Európa približila občanom, čo je poriešené vlastne na príklade dvoch miest. A pokiaľ ide o mieru kofinancovania, toto bolo nastolené zo strany viacerých z vás v otázkach, ešte raz teda. Nie je tu žiadny vedecký, ako by som to povedal, výpočet za tým. Podľa nášho pohľadu sú tu dva prvky. Na prv tu máme quipro, čo za čo. To znamená, Nebude tu dodatočná práca, nebudeme mať ustanovenia, pokiaľ ide o generáciu príjmov. Takisto nebudeme mať ani ten nárok na e, DPH. To sú teda tie oblasti, kde my sme urobili krok dozadu. Ale zároveň si myslíme, že vzhľadom na to, že teda počíta sa s tým, že sa bude preplácať DPH, možno niektorý z tých projektov nadmerne vyfinancujeme. Musí tu, potrebujeme tento prístup niečo za niečo, Nemôžeme jednoducho ísť postupom, ktorý sme tu mali doposiaľ, to je jednoducho neakceptovateľné. A navyše, ako sme už povedali predtým, teraz ideme smerom k miere spolufinancovania, ktorú sme tu mali v období pred krízou. V minulosti sme tu mali mieru na 75% a DPH vtedy nebola nárokovateľná. To znamená, chceme ísť tam, kde sme boli predtým a myslíme si, že v roku 2021 je dôvod na to, aby sme postupovali tak, ako sme to navrhli. Uvidíme, ako to dopadne na rokovaniach. Ak tieto miery spolufinancovania sa dotknú, tak pôjdu iba jedným smerom. Pôjde to smerom nahor, pretože toto je to, kde dokonca aj rada to odsúhlasí veľmi rýchlo, že to bude dobré, aby Európa platila viac a aby oni platili menej z vlastných rozpočtov, ale to ešte jednoducho musíme vyčkať. Pani Maletič, pokiaľ ide o pokiaľ ide o tie ETCS, e tam nie sú žiadne zmeny a pokiaľ ide o špecializáciu, to je pokryté novým cieľom politickým číslo 1. Myslím si, že tu tá hlavná zmena, a myslím, že to je taká kľúčová zmena, je to, že v rámci smart, stratégie Smart Specialization, je to v rámci toho politického cieľa 1, členské štáty a programoví manažery budú mať možnosť využívanie regionálneho fondu na to, aby podporili zručnosti, to znamená školenie a vzdelávanie, pretože myslíme si, že je veľmi dôležité, že keď investujete do inovácie, potrebujete mať aj zručnú pracovnú sílu, to znamená Nedarí sa nám vždy kombinovať ESF a ERDF na regionálnej úrovni, pretože niekedy fungujú na odlišných úrovniach. Myslíme si, že je veľmi dobré, aby sme zabezpečili to, že to bude poskytnuté jedným finančným prúdom. Takže toto je tá novinka, že v rámci politického cieľa číslo 1 budeme podporovať Smart Specialization. Tu regionálny fond môže teda investovať aj do rozvoja vzdelávania, čo je zvyčajne financované z ESF. Myslím, že teraz už sa dostanem k tomu, čo sa spýtal pán Olbricht. Pokiaľ ide o počet fondov, ja keď hovorím o peniazoch, tak vždy sa odvolávam na tie e, tri fondy v rámci koheznej politiky. Kohezný fond, sociálny fond a kohezný fond. A je pravdou, že pokiaľ ide o jednotlivé komponenty koheznej politiky, či už ide o menej rozvinuté, viac rozvinuté kohezné alebo iné oblasti, tak nemáte tie isté alokačné metódy, takže to sa vlastne odvíja od štyroch metód. Máme štyri odlišné metódy, kde sú štyri rôzne kalkulácie, výpočty týchto, tohto financovania, takže je to relatívne komplikované. Prečo teda kohezný fond bol zredukovaný? Našim prístupom nebolo trestať niekoho, Našim prístupom bolo, že kohezný fond bol umelo navýšený pre členské štáty, ktoré vstúpili do Európskej únie 1. mája, myslím si, 2004 alebo potom. Prečo to bolo umelo navýšené na tretinu celej obálky? Pretože sme si mysleli, že investíčne potreby do životného prostredia a dopravy boli skutočne kľúčové. Ale keď sa zamyslíte nad ďalšou generáciou programov a ak sa zamyslíte nad koncom tohto obdobia, to znamená 2004-2023, budete mať zhruba 23 rokov vážneho financovania infraštruktúr a my si myslíme, že po týchto 20 rokoch ešte stále Samozrejme, treba pokračovať v investícii do infraštruktúry, ale myslíme si, že treba pokázať aj na to, že viac peňazí musí ísť do inovácie, vzdelávania, klimatických otázok energetickej účinnosti a tak ďalej. A toto sa nedá vyfinancovať kohezným fondom. To znamená, urobili sme takéto rozhodnutie a povedali sme, že nebude tu takéto umelé navýšenie kohezného fondu, ale že redistribujeme tieto peniaze interne do, regionál, do rozvojového regionálneho fondu, aby sme riešili tieto otázky. To znamená, nebude to mať žiadny dopad, pokiaľ ide o celkovú obálku, znamená to iba to, že tu bude taká interná redistribúcia v rámci tej obálky. Už som teda povedal, ako my vnímame Invest EU, ako to má fungovať. Možno pokiaľ ide o pakt pre stabilitu a rast a to prepojenie na národné spolufinancovanie, komisia predložila návrh, ktorý sa týka Európskeho stabilizačného mechanizmu. Neviem, že, kde to bude v parlamente pojednávané, ale chcel by som upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že návrh komisie je taký, že ak tu bude členský štát, v ťažkostiach hospodárskych alebo finančných, tak čo sa udeje, že tá prvá oblasť, ktorá bude zachránená alebo podporovaná zo strany Európskej únie prostredníctvom tohto nového mechanizmu je práve to národné spolufinancovanie koheznej politiky, čo si my myslíme, e, vysiela jasný signál a druhý by boli potom národné investície v oblastiach, ktoré sú nárokovateľné v rámci koheznej politiky. To znamená, je tu jasné zacielenie na to, aby sme robili všetko preto, ak tu budú nejaké ťažkosti pre členské štáty, že potom tie prvé veci, ktoré budú hneď podporené, sú tie, ktoré súvisia s našimi programami, kde očakávame, že teda sme vyriešili tie obavy a strach, ktorý sa týka teda vysokej miery národnej spolufinancie, teda ak vôbec tu bude nejaký problém napríklad s verejným deficitom alebo tak. Niektorí z vás nastavili otázky, že prečo sme vyčlenili ten vidiecký fond. Fond pre vidiecký rozvoj, ja sa to pýtam takisto každý deň, možno najlepšia odpoveď je tá, že spoločná polnospodárska politika prejde značnou reformou. Momentálne sa snažia ísť systémom, kde budú mať plány pre eh, SPP a pre ciele, ktoré treba dosiahnuť na to, aby sa odvrátili od toho nadmerného regulovania. A ja som to pochopil teda tak, že tu boli obavy, že ak časti tejto reformy, a teraz tu hovorím o Fonde pre vidiecký rozvoj, že ak časti sa vynegociujú nad rámec tých obav v rámci polnohospodárstva na rade a v parlamente, tak bude pravdepodobne ťažké zabezpečiť nejakú konzistentnú reformu, pretože vieme, že nakoniec pravdepodobne budeme mať odlišné pravidlá pokiaľ teda ide o jednotlivé témy a myslím si, že toto bola jeden z dôvodov, prečo je to taká integrálna súčasť tejto reformy v rámci reformy SPP, spoločnej polnospodárskej politiky, malo by to byť urobené v jednom právnom balíčku. Možno jedna, dve otázky a potom už som hotový. Komisia z tých 373 miliard pre koheznú politiku 100 miliónov bude pre sociálny fond, čiže je to konkrétne číslo v našom právnom návrhu. Pokiaľ ide o veľkosť sociálneho fondu v celkovom rozpočte, ktorý sa ešte navyšuje. A ďalej si myslím, že to bola potom aj otázka pani Valnar, prečo neodkazujeme na antidiskriminačné opatrenia z dvoch dôvodov. Z dvoch dôvodov. Nechceli sme v našom nariadení opakovať, čo teda pravidlá EÚ, ktoré už aj tak musia byť dodržiavané, čiže netreba to opakovať. Pretože ako pri štátnej podpore a verejnom obstarávaní je jasné, že toto je e, vec, ktorá sa musí uplatňovať. A keď sa pozriete na kritéria výberu projektov, tak uvidíte, že tu je konkrétny odkaz. Keď budú vyberané projekty, a to je to, čo, na čom vlastne záleží, tak princíp antidiskriminácie musí byť rešpektovaný. Čiže namiesto toho, že máme generický článok niekde na začiatku o všeobecných horizontálnych princípoch, tak sme povedali, vymažeme tento článok, ale teraz pri výbere e, projektov tam je, že tam sa nekladú žiadne otázky a myslím si, že tam to je praktickejšie, ako mať tam takéto generické ustanovenie no, o tejto téme. V neposlednom rade makroekonomická kondicionalita sa aplikuje, ako som už povedal. Chceli, chceli sme, aby to bolo trochu inteligentnejšie, aby sme mali únikovú doložku, ale tiež sme e, zistili, by e, sme si mysleli, že by bolo ťažké nemať žiadnu makrokondicionalitu, ak zároveň zavedieme kondicionalitu napríklad týkajúcu sa právneho štátu, čiže by to vyzeralo trochu zvláštne, keď zavediete nové kondicionality tu a vymete ekonomické kondicionality niekde inde. Ale znovu to bola politická voľba a toto je vec, o ktorej sa diskutovalo aj na úrovni kolegia. A takéto bolo rozhodnutie, ktoré sa urobilo. Pán Novakov, čísla, ktoré som dnes prezentoval, to boli ceny 2018, konštantné ceny. Už som spomenul, že tiež chceme postupovať čo najrychlejšie pri jednotlivých blokoch nariadenia aby sme boli schopní ukončiť čo najviac e, týchto blokov, čo najrychlejšie, najmä tie, ktoré sú dôležité pre e, programových manažerov, teda aby tam bola právna istota. No a potom fond pre malé projekty, tam budem mať prezentáciu na Interreg. Ďakujem za podrobné odpovede. Takže myslím, že to boli odpovede na tú najťažšiu časť, pretože to bola prezentácia od CPR. No a teraz budeme pokračovať prezentáciou o spoločných ustanoveniach, pardon, špecifické ustanovenia pre euro... No už, rečnička sa opravuje tretíkrát. Takže Európsky e, regionálny rozvojový fond a kohezný fond. Ešte raz pripomínam čas. Mohli by ste byť ešte stručnejší a potom sa pokúsime e, dať priestor otázkam. Áno, dve minúty. Tri. Dovolte mi len e, pozrieť sa. Takže jedna vec. Už som vysvetlil politické ciele, nebudem zachádzať do detajlov toho, čo tu vidíte, len chcem upriamiť vašu pozornosť na jednu vec, ktorá je nová. Ide o to, že sme predložili v našom nariadení e, ukazovatele výsledkov, spoločné ukazovatele výsledkov a spoločné ukazovatele outputov. Prečo je to dôležité? Keď sa pozrieme na väčšinu programov, tak sú tam e, e, indikátory, ukazovateľ špecifické pre programy, ktoré nemôžno agregovať. Čiže vieme, čo sa dosiahlo na jednotlivé programy, ale nedá sa to stanoviť na úrovni členských štátov alebo ani na európskej úrovni. A to je problém, kde je pre nás ťažké preukázať pridanú hodnotu. Tiež to neumožňuje porovnávanie a sťažuje to aj e, uviesť to, teda zadať to do databázy. Čiže chceli sme do budúcnosti mať čo najviac spoločných ukazovateľov v programoch, ktoré nám umožnia, ako som povedal, túto agregáciu, porovnávanie a bude aj jednoduchšie e, podávanie správ. Druhá vec, na ktorú chcem poukázať, je, že chceme zamerať minimálne časť financií na európske priority a zabezpečiť kritickú masu máme tematickú požiadavku tematickej koncentrácie, ale čo sme zmenili? Aby sme poskytli vyššiu mieru flexibility členským štátom, čiže chceme povedať, že nebudeme kontrolovať rešpektovanie koncentrácie na regionálnej úrovni, budeme to kontrolovať iba na národnej úrovni a akým spôsobom členský štát a jednotlivé regióny prispievajú k dosahovaniu týchto cieľov alebo tohto cieľu, to je ich vec. Na to sa nebudeme pozerať. Čiže znovu flexibilita. A vidíte, že máme tri skupiny členských štátov, tie, ktoré sú chudobné pod 70%, 75% európskeho priemeru, potom 75 až 100 a tie, ktoré sú nad 100%. A podľa toho, v ktorej ste skupine, máte vyššiu alebo nižšiu kon- požiadavku koncentrácie pre inovácie a um, nízkouhlíkové hospodárstvo. Čiže toto som vám chcel povedať. Je tu zmena, ale je tu aj kontinuita. Máme aj negatívny zoznam bodov, ktoré nebudeme financovať. Tu vidíte celý rad elementov. Nebudem zachádzať do detajlov, ale len aby to bolo jasné. Právna istota, čo môže byť financované, čo nemôže byť financované. No a potom, a tým reagujem aj na otázku mestského rozvoja rozvoja miest. Chceme posilňovať rozvoj miest a príslušné opatrenia. Vidíte tu tie body. Čiže chceme do teda mať novú iniciatívu na európskej úrovni a chceme tam zlúžiť, zlúčiť všetky opatrenia týkajúce sa budovania kapacít, inovatívnych akcií, znalosti. Všetko to zlúčiť do jednej iniciatívy a takisto už sa odkloníme od súčasnej praxe, ktorá vytvorila veľa problémov, pretože v mnohých členských štátoch mestá jednoducho nemajú kapacitu zvládať alebo manažovať naše financie. Čiže v budúcnosti umožníme mestám, aby buď pripravili stratégiu e, rozvoja miest, alebo aby jednoducho e, vybrali projekty, ale necháme ten manažment na tých orgánoch, ktoré sú príslušné orgány, pretože čo je dôležité pre mesta, je výber projektov a tá e, stratégia vývoja. Čiže nemusia sa z nich stať e, programoví manažery, pretože vo viacerých mestách to vytvorilo problémy a, a oneskorenia, pretože jednoducho nemajú kapacitu toto urobiť. Nebudem zachádzať do podrobností pre tie najvzdelanejšie regióny, ale sú tu aj o nich ustanovenia tak je tam tá osobitná alokácia pre tieto najvzdialenejšie regióny, najodlahlejšie regióny, čiže možno podporovať to, čo nemožno e, podporovať nikde inde. Operatívne náklady, investície do letisk, to je ďalší príklad. A to je všetko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Áno, bolo to krátke. Máme spravodajcu pána Gocolína. Kocolino. Takže No a takže najprv začnem ko- koordinátormi, pán Van Istaroj. Ďakujem. Je naozaj škoda, že spravodajca nie je prítomný k tomuto bodu. Ja to môžem povedať, lebo prichádzame o čas. Otázky, ktoré mám, otázka, ktorá mám, sa týka flexibility, pretože členský štát môže, teda nemusí predkladať všetky tie regionálne, operatívne eh, kroky, než sa to dohodne. V niektorých krajinách, keď sme ich navštívili, tak sme videli, že členský štát prišiel eh, eh, s operatívnymi programami v rukách niekoľko tisíckrát. V Rumunsku to bolo tak a to vedie k veľkej záťaži a ak toto povedie skutočnej centralizácii, lebo na jednej strane máte kódex správania, aby teda všetci boli z, tam zapojení z regiónu do príprav, od príprav a tak ďalej. Ale ak štát bude mať viac právomoci, tak to znamená, že je to recentralizácia alebo renacionalizácia. Môžete byť konkrétnejší, aké sú tie e, nástroje zabezpečenia aby tá spolupráca v členských štátoch bola tak, jak predtým. A aká je teraz pozícia na začiatku tejto partnerskej dohody, pretože v tom okamihu môžete mať veľký vplyv, pretože členský štát takže môže priniesť svoje takže jednoducho na tom sa dohodneme. Mohli by ste to trochu osvetliť? Takže členský štát by mohol byť sklamaný v konečnom efekte. To sú zdieľané e, zodpovednosti a zdieľaný manažment. Pani Westphal, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. V tejto súvislosti chcem e, ospravedlniť pána Kosolina. Má dôležitý termín, ale EFRA je dôležitá Niekoľko vied k tomu môžem povedať, pretože na jednej strane sme veľmi radi, že už to, čo tu bolo spomenuté, že všetky regióny aj v budúcnosti budú zohľadnené, čo sa týka štrukturálnych fondov. To je jedna vec. Druhá vec je, že vidíme, že došlo k škrtom a tie škrty sú vo všetkých oblastiach bolestivé, teda až do 10%, aj v bohatších regiónoch je to bolestivý proces, pretože množstvo projektov prepadne, respektíve už nemôžu byť e, vykonávané. Hovorila som o e, e, rozvoji miest. 85 investície do investi- inteligentnejšej, ekologickejšej Európy. Skrátka, už tam potom neostane veľa pre rozvoj miest. Čo by mňa zaujímalo, no, robila som spravodajkyni pred dvoma rokmi, ale tá oblasť je pre mňa dôležitá. Čiže chcem sa spýtať, aký je ten obsah, respektíve čo to je tá nová mestská iniciatíva. Ešte stále som to celkom nepochopila a rada by som tomu porozumela, aby sa to dalo využiť ako nástroj. A ešte potom e, vyňatie ELAS, e, z toho hlavného nariadenia, tiež hovorím o tej mestskej agende. Myslím si, že musíme byť obozretní, že rozvoj vidieka a mesta, ktorý sme, ktoré sme veľmi namáhavo e, teraz zlúčili, alebo teraz sme to povedali, že jedno bez druhého nemôže žiť, že tento konštrukt e, sa nám zase rozpadne, keď nebudeme e, naozaj zodpovedne pracovať a zodpovedne vyberať tie projekty. Ďakujem. Pán Van Milkenburg, chcete sa vyjadriť? Otázka sa týka Európskej iniciatívy miest. Možno tie čísla sú v texte, ale nenašiel som ich. Aký je navrhovaný rozpočet pre celkovú iniciatívu pre mesta? Ako to bude alokované pre e, každý z tých troch e, oblastí je tam podpora budovania kapacít a tak ďalej. Je tam súčasný program, inovatívne akcie a tretia oblasť e, znalosti. E, e, potom. Takže konkrétne, keď ide o mesta, keď ide o inovatívne akcie pre mesta, to by malo byť potom rozšírené aj po roku 2020. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pani Mišel. Ja. Rečnička nemá zapnutý mikrofón, nepočujeme. Takže aj ja skúsim byť stručná, pretože... Takže na začiatku je tu veľká eufória a ja vidím úsilia komisie eh, trošku to zjednodušiť, prezentovať tie zjednodušenia a teda zo strany komisie veľa vecí zjednodušiť. Moja otázka sa týka, teda nadvezuje na otázku, e, ktorú položil pán Van Istoroj. Ako prišla komisia, ako komisia môže predpokladať, že e, väčšou centralizáciou sa na kom, v, konečnom efekte môže, v konečnom efekte môže posilniť rola regionov. Z akých úvah vychádzate? Ja to vnímam, ja to vidím práve naopak. A teda výborom regionov a inými teraz som na tej istej línii s, vo výborom regionov a s inými eh, regionálnymi predstaviteľmi. Ďakujem. Pani Vana nie je prítomná. Pán Rape? Stručne, prosím. Takže, ja chcem povedať niekoľko vecí. Myslím si, že je dôležité, nájsť e, vhodné kompromisy, aby sme nemuseli meniť programy potom dodatočne. Mňa e, zaujímajú dve veci. Poprvé, e, ich zjednodušenie. Je to obľúbená otázka a obľúbená téma vo všetkých programoch. Všimli sme si trend, že potom, čo sa urobia individuálne rozhodnutia pre zjednodušovanie na, in, na európskej úrovni, členské štáty majú právo zaviesť dodatočné opatrenia a aj to urobia. A potom sa program e, ešte viac skomplikuje z pohľadu byrokracie. Čiže aké záruky by ste mohli tam dať? komisia, aby členské štáty nezavádzali dodatočné požiadavky, dodatočné požiadavky a aby neprimerane nekomplikovali ten proces. No a potom použitie fondov v členských štátoch. Vieme, že sú tu obrovské rozdiely medzi členskými štátmi EÚ, ale aj v rámci členských štátov, v rámci členského štátu, napríklad v prípade Litvy, keď porovnáme eh, región hlavného mesta a zvyšok Litvy, je to takmer trojnásobok z hľadiska HDP, ten rozdiel, tá disparita. Čiže či v budúcnosti plánujete využiť tie fondy nie na národnej úrovni, ale e, vychádzajúc e, z bohatších a chudobnejších regionov. Lebo inak, ak budeme investovať veľké sumy do bohatších oblastí, tak Celková výkonnosť členského štátu sa zlepší, celkový výkon sa zlepší, ale interné problémy v zvyšku krajine ostanú. Po tretie, vy ste urobili rozhodnutie, <clears throat> že tie fondy budú znížené pre krajiny, tam pre to prechodné obdobie a kofinancovanie sa zvýši pre ne. Dal by sa zaviesť mechanizmus, aby sa to urobilo postupne a nie naraz? Aby teda minimálne kofinancovanie, teda tá časť kofinancovania sa zvyšovala počas niekoľkých rokov postupne. Inak, ak by tá krajina dosiahla alebo ukončila to prechodné obdobie, tak sa stretávame s problémom, že investície sa zrazu zastavia, proces, teda pokrok sa zastaví a tie územia prestanú e, ako keby prekvítať. Già sono ben il 50% degli investimenti eh, pubblici. Hovorí pani eh, Damato, že v predchádzajúcej diskusii už hovorila, ako stratégia inteligentnej špecializácie predstavuje naozaj niečo veľmi dôležité pre investície, pretože to môže pridať, eh, priniesť pardon, eh, pridanú hodnotu. Potrebujeme však určitú štúdiu eh, zo strany komisie, aby sme vedeli, že či to pôjde pre najviac rozvinuté alebo najmenej rozvinuté krajiny. Takže komisia sa zamyslela nad tým, ako toto zefektívniť, aby to bolo užitočné pre regióny, ktoré sú menej rozvinuté. My súhlasíme s tým návrhom komisie, aby 6 týchto zdrojov išiel na mestský rozvoj a sme veľmi ostražití, veľmi pozorní eh, voči tejto eh, novej European, eh, um, Urban um, iniciatíve. Potrebujeme však mať takú synergiu medzi takýmto nástrojom a fézom, aby to bolo v poriadku. A potom ešte aj um, výzva k opatrnosti, pretože tá kvota koncentrácie, tematické koncentrácie medzi tým eh, bodom 1 a 2. Toto by nás malo znepokojovať, pretože tie podmienky, ktoré eh, sa snažíme zabezpečiť, eh, sa pretavili do dohody o partnerstve 2016-2020 a je potrebné naozaj urobiť všetko preto, aby sme to splnili. Je tiež možnosť opätovne naprogramovať. Už sme o tom hovorili s predsedníčkou za posledné obdobie, keď sme videli aj, aké dopady môže mať eh, živelná pohrama napríklad v Taliansku, eh, pokiaľ ide o to posledné zemetrasenie. Mali by sme to takisto dať do našich eh, priorít. Tých 30 ďalej môže byť veľmi ľahko prerokovateľné a preto žiadam za účelom toho, aby Všetko bolo naozaj užitočné pre našich občanov, pre naše územia, pre naše regióny, aby sme zvážili, ako táto zmena, ktorá už bola predložená, či bola užitočná, či členské štáty akým spôsobom využili to, týchto 5 v rámci programovacieho obdobia. A na záver by som chcel povedať, že mám veľké obavy ohľadom určitých synergií. Nemôžeme, súhlasíme samozrejme s, s takou virtuálnou synergiou, samozrejme, eh, že by to malo byť, ale takisto aj eh, iniciatíva Silt Excellence je výborná myšlienka. Avšak domnievame sa, že by sme mali žiadať komisiu, aby sa snažila zamyslieť nad finančným rizikom, pokiaľ ide o synergiu s kohezným fondom a Junckerovým plánom číslo 3. Takže mali by sme naozaj sa zamyslieť nad tým, pretože tie škrty z kohezného fondu nás naozaj znepokojujú. Ďakujem pekne. I have two more questions from the audience and I'll ask to be Takže mám ešte dve otázky, ale buďte naozaj veľmi stručný, pán Voštinár. Ďakujem. Je ťažké byť stručný, keď je tých problémov, keď je tých problémov tak veľa. Nie vy. Hovorím o koheznom fonde. Takže tu je skutočnosť, že kohezný fond a ERDF sú v tom istom nariadení a to je v duchu tej práce, ktorú sme poskytli minule. Ja a Jan Olbrich že tie dva fondy boli takmer nie kompatibilné, ale tie pravidlá boli takmer totožné. Toto je čosi, čo by som chcel zdôrazniť. Ale v rámci kohezného fondu je viacero bodov, ktoré sú naozaj alarmujúce. Členské štáty, kohezné členské štáty vníma, vidia, že kohezný fond bol e, znížený o 45%, nie o pár percent, ale o 45%. To je naozaj veľa. Komisia navrhuje previesť Uh, Connecting Europe Facility najprv 10 miliard eur a počas, eh, v tej najnovšej správe sa hovorí o 11,1 a mali by sme si objasniť, odkiaľ pochádza ten rozdiel a aký je dôvod toho rozdielu. Tretí element. Naposledy sme sa zabezpečili, sa zabezpečilo, že peniaze pre Connecting Euro Facility, ktoré sú uh, z toho fondu budú v tej obálke 3 roky, teraz tie 3 roky ostali, ale národná obálka môže uchovať len 75 z toho Connecting Euro Facility. To vytvára dva problémy. Poprvé je na nás, na parlamente, aby sme zabezpečili to trojročné obdobie v tej národnej obálke, ale zároveň vypustiť eh, to ustanovenie ktoré hovorí o iba 70%. Potom sú tu ešte nejaké ďalšie body. Uh, takže nespomína sa tam energetická efektívnosť, tak ako to bolo naposledy. Musíme zach- zachovať, teda, že v tom novom návrhu sa nehovorí o uh, um, ďalších veciach, po generácii, čiže tam ide o to, aby sme to nemenili a potom, potom tri ďalšie obavy. Zníženie, teraz zvýšenie ehm, podielu kofinancovania pre členské štáty bolo to 85, teraz sa navrhuje 70%. 70% je to tak vysoké. No a čelili sme problémom v minulosti v chudobnejších regiónoch, ktoré nemali žiadne kapacity kofinancovania. A keď to bolo zlé vtedy, ako sa to má zlepšiť, keď sa, znížila, keď sa znížil prístup a, a, a k eurofondom iba o 70 potom ďalšia obsesívna myšlienka zachovať makroekonomickú kondicionalitu, čo si voči čomu parlament namietal. A na záver jedna poznámka. Ja by som preferoval zachovať tie isté pravidlá 3 plus 1 namiesto teda pardon, M plus 3 namiesto M plus 2 a vyzývam vás všetkých, aby ste to zvážili, pretože to nie je vec tých, ktorí tým z toho majú viac a tí, ktorí z toho majú menej. Potom taký všeobecnejší komentár môžeme zaručiť, že tie návrhy sú e, adoptovateľné, priateľné. Komisia hovorí, že musíme pripraviť podmienky a uzavrieť dohodu na samite CBU, e aby sme to prijali v rámci viacročného rámca a zároveň pripraviť nariadenia, aby sa zabezpečilo to prijatie toho. A v rámci tých návrhov nevidím ako tým, že znížime kohezné teda financovanie, tým, že budeme vytvárať nové prekážky, nemôžeme zabezpečiť, že europoslanci budú hlasovať za to, pretože bez toho, aby sme to schválili, nebudeme, nemôžeme, nevidím, nechápem, ako na to budem pracovať budúci parlament. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz eh, nebudeme opätovne otvárať diskusiu ohľadom eh, pracovného harmonogramu a zodpovednosti parlamentu. A dúfam, že e, sa nám podarí dospieť e, k výsledkom ešte pred voľbami. A to by chcelo inú diskusiu. Dobre, takže nie je to teraz e, o tom, aby sme kládli otázky v tomto zmysle komisii v súčasnosti. Všetci veľmi dobre vieme, aké sú naše zodpovednosti do budúcnosti, takže budeme pokračovať s otázkami na komisiu, pretože máme teraz na to príležitosť ešte dve ďalšie otázky. Poprvé pani Maletič, nech sa páči, stručne poprosím, aby sme mali aj na ďalšie témy dostatok času. Ďakujem pekne, hovorí pani Maletič. Chcela by som sa venovať len jednej otázke, ak ich mám viacej. Chcem sa spýtať, keď sme mali diskusiu ohľadom výročného finančného rámca. Ide práve o to, čo bolo spomenuté v EFRR a tam som ja nemohla, alebo nenašla som nájsť masky, čiže miestne akčné skupiny a ďalšie e, záležitosti tohto charakteru. E, neviem, či to bolo teraz zoskupené s inými inštanciami, alebo ako? Pretože už tu nemáme ani fond pre e, poľnohospodársky Eh, pardon, pre vidiecký rozvoj. Takže chcem sa spýtať nasledovné, aký je zámer alebo koncept, ktorý budeme teraz aktiv- aplikovať, či momentálne eh, aby sme nezostali takí zmetení. A keď hovoríme o miestnej stratégii, eh, ktorá by mala byť súčasťou EFRR a extrateritoriálnej stratégii, tak mali by sme sa troška viacej zamyslieť aj do diaľky mali by sme myslieť na také stratégie, ktoré idú troška mimo takýchto špecializácií tohto druhu. Pretože sa domnievam, že je najvyšší čas, aby sme eh, sa tomu venovali. Ďakujem pekne. A teraz na to otázku pán Olbrich, nech sa páči, budem hovoriť o texte a nie o tom, čo bolo povedané, pretože žiaľ som, Bohu som tu nebol prítomný. Pokiaľ ide o text, ide o špecifický nástroj pre mestský rozvoj. Viem, že tu sú tri piliery, viem, že sú tu také špecifické fondy, aj keď to nie je spomenuté, sú tam teda veci pre určité prepojenia, to už existuje, ale je zrejme, budú to členské štáty, ktoré budú rozhodovať o, takých environmentálnych aspektoch. Chcem sa spýtať, či bude treba zohľadniť takto časový harmonogram v rámci agendy, lebo nie je to vôbec zrejme, nie je to vôbec jasné. Chcela by som, aby ste mi to takisto vysvetlili. Ďakujem pekne. Pán von Breska, máte slovo. Ďakujem pekne za všetky otázky. Pán Fan, pani Fan, Mittenburg, áno, pokiaľ ide o ten spôsob, ako bude fungovať, budem sa trošku tomu venovať, lebo myslím si, že je to dôležitejšie, aby som vám zodpovedal na túto otázku. Pokiaľ ide o pravidlá a o štátnu pomoc bude sa revidovať to, čo voláme uh, eh, blok revidovanie pomoci, pretože to sú projekty, ktoré sú excelentné a ktoré budú mať od nás prostriedky nie z horizontu. Takže budú, bude sa s nimi zaobchádzať takým istým spôsobom, ako keby boli financované z horizontu. Čiže je to... Alebo budú to tie isté pravidla, ktoré budú aplikované. E, čiže bude to v nariadení o e, štruktúralnej pomoci, avšak chceme zabezpečiť, že tieto peniaze dostanú alebo teda budú ošetrené tými istými pravidlami. To, čo to znamená? v skutočnosti nové nariadenie, tam nebude taká, uh, taký ten automatický spôsob fungovania, čiže všetky riadiace orgány budú môcť financovať taký alebo taký projekt, čiže nebude nútený riadiaci orgán uh, schváliť taký a taký projekt. Avšak môže povedať, áno, mám takýto projekt, ktorý dostal ak, známku excelencie od komisie, a nemalo by to byť súčasťou tohto programu. Ak tomu tak bude, ak to bude v súhode s cieľmi programu, tak potom tento projekt bude môcť byť financovaný bez toho, že by prechádzal e, cestou klasických e, víziev na predkladanie ponúk. A, a potom sa príjme rozhodnutie, okrem toho, e, či, a musí ešte splniť samozrejme kritéria, ktoré sú spojené s ďalšími pravidlami, keď pôjde o projekt, ktorý je takého špecifického druhu. A potom ešte ďalšia téma, Európsky semester. Áno, určite je to prepojené. To znamená, že e, tieto fondy sú s ním prepojené. Avšak teraz sa treba zamyslieť nad tým, ako z aktívniť tieto prepojenia, pretože to je špecifické podľa nie regionu, ale podľa štátov. Takže tuto ešte vedieme diskusiu s našimi kolegami, aby sme vedeli, ako zmeníme európsky semester budúci rok. Možno takým spôsobom by sme zabezpečili, aby na jednej strane v správach podľa jednotlivých krajín a v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny by bola určitá časť pre investície, obzvlášť pre európske investície, ale takisto aj pre vnútroštátne investície. A aby tu bolo takisto zapracovanie takého regionálneho rozmeru nejakým spôsobom, čo nie je úplne e, zrejme, ale je to ešte na diskusiu. Snažíme sa pripraviť teraz taký e, zoznam pre radu, ako aj pre parlament, aby sme sa snažili navrhnúť, ako to bude môcť v praxi vyzerať, aspoň teda ako na to nahliadame my. Avšak zatiaľ vám nemôžem povedať viacej, pretože momentálne ešte na tom pracujeme. Ďalej, pokiaľ ide o Eh, túto urbánnu iniciatívu. Čo sa tým pokráva? 500 miliónov eur na tento rok, ktoré boli vyhradené, ktoré naozaj boli na to jasne stanovené, aby jednotlivé nástroje pre eh, toto eh, mestské prostredie to pokrývali v rámci agendy pre ďalší rozvoj miest, ďalší urbaný rozvoj. Avšak e, tuto sa musíme zamyslieť aj nad e, zahrnutím mestského rozvoja do tohto nástroja, aby sa to naozaj tohto týkalo, napríklad e, výmena názorov, skúsenosti a tak ďalej. Ďalej, aby sme sa vrátili k tomu, čo povedal pán pán Nistelroj, ak eh, sa, či sa zamýšľame nad novou reštrukturalizáciou. Nie, nemyslím si. Vždy eh, tu máme ustanovenia, ktoré sa týkajú partnerstva ohľadom kodexu správania eh, vlád a tak ďalej, alebo spôsobu spravovania, čo bude robiť komisia, ak náhodou nebudú schválené veľké projekty, ktoré žiadate, no komisia bude Eh, zohrávať oveľa dôležitejšiu úlohu, pretože napríklad eh, riadiace orgány už nebudú povinné predkladať kritéria pre aplikovanie, eh, ak komisia o to požiada. Čiže už nebudeme v takomto systéme, ale skôr sa budeme sa snažiť aplikovať kritéria a programy všeobecnejšie. My si myslíme, že tu nebude žiadne riziko, že by sme opätovne centralizovali veci, pretože naopak potrebujeme aplikovať všetky pravidla v rámci všetkých partnerstiev na všetkých úrovniach štátu podľa jednotlivých projektov. Takže o, tak, ďalšia otázka to je mestský rozvoj. Áno, toto sme si vybrali, pretože sme povedali, že máme kritéria tematickej koncentrácie, napríklad na emisie CO2 alebo životné prostredie. A teraz sa budeme venovať mestskému rozvoju. A pýtajú sa nás, až kam sa chcete dostať, kam chcete zájsť, čo bude financované. A určite by sme chceli minimálne zabezpečiť nejakú flexibilitu, aby spracovateľia programov, pardon, projektov e, sa mohli venovať takým témam, ako je sociálne bývanie a tak ďalej. A my si myslíme, že tento návrh, e, ktorý e, ráta s 6 percentami, ktoré budú venované z EFRR na mestský rozvoj, že to je také celkom dobre vyvážené. No a teraz sa chcem vrátiť k otázke pána Boštinaru. Áno, venujeme sa bývaniu z EFRR sme financovali bývanie, hlavne pre marginalizované skupiny obyvateľstva, keď boli oprávnené <clears throat> podľa podľa pravidiel v rámci cieľa 4. 6 miliard eur, teraz na toto 10, 10 miliard eur, to bola súčasná cena a 11 miliard to bude od budúceho roku, to je jediný rozdiel. Ešte posledná otázka. E, buď, e, ako sme už povedali, sa budeme venovať vzdelávaniu, výchove, kompetenciám a tak ďalej a tam je bude potrebné nájsť nejaké financie, preto sme si mysleli, že kohezný fond e, vrátime na svoju e, pôvodnú veľkosť e, v Grécku ako, alebo v Taliansku 12 a 13 nie 33 ako v nových členských štátoch, pretože si myslíme, že v tejto, potreb, v, tej, v tejto oblasti tiež máme určité potreby. Ak si však myslíte, že je potrebné financovať infraštruktúru, tu si, potom si treba ale vybrať samozrejme pretože potom je potrebné zase z kohezného fondu niečo presunúť. Nemôžete však robiť všetko naraz, pretože ten koláč, ktorý chcete rozdeľovať, nemôžete rozdeľovať do nekonečna. Na to potrebujeme opätovne diskusiu, aby sme znížili e, prostriedky z kohezného fondu. To neznamená, že to, čo bude venované členskému štátu, sa takisto zníži. Nie, to je len taká vnútorná predistribúcia alebo redistribúcia medzi EFRR a kohezným fondom. Ak si však myslíte, že potrebujeme viacej ciest a možno menej e, zamerania na vzdelávanie, inovácie a tak ďalej, tak v tomto prípade sa môžeme vrátiť k status quo. Pán Rope, vy ste spomínali niektoré veci, či môžeme ešte zajsť ďalej. Nie. Ja nebudem prikladať ďalšie pravidla členským štátom v rámci gold plating. Ide len o to, aby sme zjednodušili náklady tých ľudí, ktorí nechcú využívať všetky tie príležitosti, ktoré k dispozícii. My dúfame, že pokročíme v tejto otázke takisto. A na záver, možno, myslím, že to bola pani Malatič, ktorá to spomínala, že kde si nájdeme ustanovenia, ktoré sa týkajú regionálneho rozvoja v rôznych nariadeniach. Prečo to nebude v e FRR? E? Je to úplne jednoduché. Teraz e, máme nariadenie, ktoré sa bude aplikovať na všetky, všetky fondy ktoré sú spomenuté v tomto nariadení, v názve tohto nariadenia, vrátane EFRR, pretože tu budeme mať určité ustanovenia, ktoré sa automaticky budú aj v rámci EFRR uplatňovať. Takže to nebude jeden jediný fond, ktorý prispieva totiž totižto vedeckému rozvoju aj ďalšie. Všetky fondy, ktoré vrátane EFRR, e, ktorý sa to týka. Preto sa to nenachádza explicitne spomenuté v EFRR, ale bude to v tomto nariadení. Ďakujem pekne. ešte má slovo pán Fán Nistelroj. Ešte jednu otázočku. Hovorili sme o tom prerozdelení koláča. Ak ten koláč je menší, tak potom eh, to <laughs> vyrieši otázku. No, prečo máme rovnaké eh, porcie koláča, keď eh, znižujeme jeho veľkosť. Pretože tá suma, ste povedali, že zostane taká istá ako v bývalom programovacom období, čiže ak by sme si to takto rozdelili e, takýmto spôsobom, tak to budú štrajky, povstania. My sme, myslím, že to kolegyňa hovorila o koláči. No. Ja si myslím, že bude potrebné uh, skúsiť e, nájsť inú metaforu Pán von Breska, nemôžem vám nejak e, mm, veľmi dobre odpovedať. Naozaj je pravda, že teraz máme e, tú istú sumu, ktorú sme vydelili na dva, obdobie, mm, obdobie po, po 2020, čiže je 10 miliónov, potom 11 miliónov pre ďalšie programovacie obdobie, aj keď e, výdavky budú vyššie ako to, čo bolo navrhnuté. E, zdalo by sa to, e, že to stačí, avšak budeme mať a máme veľa diskusie o tých transferoch, a veľkosť tejto sumy e, je výsledkom kompromisu, ktorému dospela komisia. Žiaľ Bohu, nemám tu teraz ozajstné vysvetlenie na túto otázku ale v, všeobecnosti ide o, o vyváženie rozpočtu v rámci priorít. Opätovne však nemôžem vám to nejak do detailov vysvetliť. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, ja si teraz sama položím ešte otázku trom koordinátorom, ktorých mám pred sebou. Myslíte si, že budeme môcť eh, na dnes po obede pokračovať v tomto v tejto diskusie, pretože ešte musíme dnes ráno do 12.30 diskutovať o dvoch ďalších legislatívnych návrhoch. Môže to byť tak? Pán Nistel Roy, takže vy navrhujete, aby koordinátori boli presunutí o, na koľku hodinu? Na 5 hodinu. Dobre, môže byť. Dobre, ďakujem, pán Fan Roy, ďakujem pekne pani Maletič. Dobre, budeme môcť pokračovať v tejto diskusii, pretože si myslíme, že je to veľmi dôležité pre nás. Pán von Breska, nech sa páči. Budúci návrh, alebo teda ďalší návrh Interreg. Máte slovo. Ďakujem pekne. Opätovne budem sa snažiť byť stručný povedať vám pár slov k Interregu. Určite je to bez pochyby. Je to... Hmm. Hm. kde eh, sme navrhli zmeny oproti tomu predchádzajúcemu obdobiu. Všetky programy budú môcť podporovať spoluprácu medzi regiónmi a členským štátom, čiže nejde len o e, spoluprácu v rámci Interregu, ale je to tiež e, také typické pre všetky základné programy. E, chcel by som zdôrazniť také nové aspekty, ktoré sa týkajú Interregu. Máme tu také združenie právneho, právnej spolupráce, pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu a územnú spoluprácu, ktorú nachádzate aj v iných nariadeniach. Napríklad nariadení o ETC. Členské štáty, partnerské a tretie krajiny sú rovnakým spôsobom ošetrené, majú rovnaké hlasovacie práva a musia spoločne vybrať projekty, ktoré by na základe um, hodnoty mali rovnakú hodnotu, čiže rovnako musia byť hodnotené. Ten členský štát nemá výhodu. To isté platí pre námornú spoluprácu. Opätovne hovorím o cezhraničnej spolupráci. Zapracovali sme to do cezhraničnej spolupráci, pokiaľ ide o morské prostredie. To umožní zvýšiť financovanie na túto stratégiu, na túto spoluprácu v morskej oblasti a takisto aj pokiaľ ide o fondy alebo programy, ktoré budú pokračovať, ktoré sú len súčasťou nebudú v časti CBC, ale v časti pre morské oblasti. K tomuto by som ešte pridal novú koncepciu pre najvzdialenejšie regióny. Buď to bude na susedských krajinách, aby zabezpečili viacej flexibility v rámci spolupráci. A potom tu máme nový nástroj, interregionálne investície môžeme podporiť, pilotný projekt alebo pilotné projekty pre fyzické investície v tých regiónoch, ktoré majú takéto špecializované stratégie v oblasti inteligentných nástrojov, ktorí pracujú v tej istej oblasti, ktorí majú tu ist, ten istý hodnoťový reťazec ako EÚ aby sme mohli podporovať tu tento hodnotový reťazec a takisto aj špecializáciu, inteligentnú špecializáciu všade v Európe. Takže to je novinka predložená zo strany komisie. Ešte pár slov k tomuto poslednému. Chcel by som hneď prejsť k politickým cieľom a vysvetlím ten cieľ, pokiaľ ide teda o regionálny rozvojový fond. Toto sa takisto teda týka Interregu, ale sú tu tri veci, ktoré idú ako priorita pre Interreg. Prvá je, že je tu možnosť, ale nebola tu zmena, že by sme pokryli aj e, kroky v rámci ESF, to znamená ERDF môže zaplatiť to, čo zvyčajne robí ESF. Ďalšia vec, a to je veľmi dôležité, chceme pokračovať v podpore toho zmieru na, na Írsku, to znamená, ide tu, máme tu aj ustanovenie, pokiaľ ide o výnimky v kontexte Peace Plus po Brexite a potom sú tu ešte ďalšie dodatočné politické ciele, ktoré sa teda vy, špecificky týkajú iba Interregu. Istotne si spomínate, že komisia predložila oznámenie ohľadne hraničných prekážok, to znamená legálne, právne a administratívne ťažkosti v hraničných regiónoch a tento konkrétny politický cieľ my tu podporujeme regióny, cezhraničné regióny na to, aby sa riešili tieto problémy regionálne. K tomu sa vrátim o chvíľočku. A ďalšia vec, ktorá je takisto špecifická pre Interreg, je to, že tu máme politický cieľ, ktorý sa týka bezpečnosti, pokiaľ ide o management migrácie. To znamená, to sú ciele, ktoré sú špecificky dôležité pre Interreg. Rovnako ako v mainstreamových programoch, aj tu máme tematické požiadavky. Nebudem teraz o nich hovoriť, chcem iba povedať, že na to, aby sme mali strategickejší prístup a nie teda iba nejaké ad hoc projekty, ide o to, aby sme sa sústredili na vybrané politické ciele a, ako som povedal, aby sme riešili právne a administratívne prekážky a komplikácie v hraničných regiónoch. Pokiaľ ide o tie nadnárodné programy, tam máme makroregionálne stratégie, ktoré pokrývajú 19 členských štátov a tu je našim úmyslom, aby každá z týchto stratégií, týchto makroregionálnych stratégií bola podporovaná transnárodnými programami, kde je rovnaký geografický záber a oblasť ako aj makroregionálna stratégia. A teraz môžeme prejsť k ďalšej priesvitke. Máme teda nižšiu mieru spolufinancovania, principiálne 70 to je také všeobecné pravidlo pre programy Interregu, ale pokiaľ ide o externé hranice, tam vidíme potrebu aby to išlo trochu vyššie. Tu máme 85%, pretože si myslíme, že táto spolupráca si zaslúži väčšiu podporu, pretože je ťažšia, komplikovanejšia čo do implementácie. A možno teraz nebudem hovoriť detailne o týchto otázkach. Máme tam napríklad práva narokovateľnosti, oprávnenosti, kde treba poskytnúť väčšiu právnu bezpečnosť, a takisto tu máme aj pravidla ohľadne financovania alebo fondu pre malé projekty, ktorý musí byť manažovaný právnym orgánom cezhraničného charakteru na to, aby sa podporili programy, programy a projekty až do určitej výšky, myslím, že 20 miliónov eur, ktoré môžu byť teda pokryté z tohoto fondu pre malé projekty. Už som spomenul väčšinu z týchto prokov zjednodušovania, pretože sa týkajú aj tých mainstreamových programov, teda DPH. A ešte jedna vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, a ide tu o veľké zníženie administratívneho zaťaženia a týka sa to auditov. Ako vidíte, je to štvrtý bod na presvitke. Každý program, Interreg program je, má audit zvlášť, to znamená pre každý jeden audit. V budúcnosti, vzhľadom na to, že sú tu veľmi nízke miery chybovosti, a to už celé roky, je to pod úrovňou 2%, sme predložili taký návrh, a že by sme mali taký vzor auditový, ktorý by pokryl všetky cezhraničné programy, ale tá myšlienka za tým je, že tento model by v podstate mohol poukázať na to, že niektoré projekt, programy nebudú auditované vôbec a e, pre auditorov bude to zaťaženie oveľa nižšie. To znamená individuálne audity na každý program. Namiesto tohoto budeme mať taký príkladový model, ktorý na, náhodnom, na náhodne zvolených programoch sa urobí ten audit, pretože vidíme, že vlastne programy Interreg fungujú veľmi dobre a nie je tu nejaká potreba, aby tu bolo takéto zaťaženie auditové v rámci postupu. Myslím, že to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Môžeme teda pokračovať. A teraz dostane slovo koordinátor, či nie? Pán Arimo, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som presvedčený o tom, že Interreg, ako ste aj správne na to poukázali, v minulosti fungoval veľmi dobre a z môjho pohľadu je to vlastne tou dušou európskej spolupráce a tej pridanej hodnoty. V cezhraničných regiónoch sa dobre robí reklama, keď robíme takéto projekty cezhraničného charakteru, preto si myslím, že je dobré, že komisia v rámci týchto programov Interreg e, počíta aj s patričnými financiami. To bola tá požiadavka, ktorú sme v správe Žulo žiadali a komis- žiadali sme, aby komisia teda dala peniaze, aby tieto projekty mohli fungovať aj ďalej, aby európska pridaná hodnota bola zrejma aj v týchto oblastiach. A pokiaľ ide o text, mám tam tisíc otázok, musím sa však v čase trochu zorientovať a musím sa musím byť stručný. Zaujímalo by ma, prečo v otázke 12, bode 12 sa navýšil, navýšila časť 2 a prečo jednotka sa percentuálne znížila, to znamená zo 74% na 42%. Aké sú tu objektívne kritéria, prečo sa to urobilo a čo v tomto kontexte znamená v časti 2, to sú, tam je to napísané Continuous Functional Erias, čo to znamená teda, vysvetlite nám to. A ďalšie veci to ste už vysvetlili, pokiaľ ide o interregionálne inovačné investície, to je takisto niečo nové, práve ste to vysvetlili, úprimne povedané, nepochopil som to. A možno to pochopím o chvíľu, keď to dovysvetliť, ale čo som veľmi dobre, je, že článok 61 definuje to, že komisia tieto projekty bude manažovať a pre mňa tá pridaná hodnota, a to už tu bolo dnes viackrát povedané, tá pridaná hodnota pri týchto projektoch je, že práve krajiny a regióny robia tieto projekty. Práve v prípade Interregu, kde ide o cezhraničnú spoluprácu, aby sme s tými partnermi niečo vybudovali. Takže tá otázka, aké sú objektívne kritériá, ktoré hovoria v prospekt toho, že by v prípade týchto projektov v tej časti 5 bola výlučne komisia to, ktorá bude rozhodovať o tom, že ako a čo treba spraviť. A ešte posledná otázka. Pokiaľ ide o ten fond malých projektov, to je článok 24, vychádzam z toho, že projekty People to People pravdepodobne takisto boli mienené pod týmto. Ďakujem pekne, to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne pani Westfalen. Ďakujem pekne pani predsednička. Teraz prejdem k svojej vlastnej správe. musím sa k tomu vyjadriť, pretože mne to nestačí, čo do financovania v rámci budúcej koheznej politiky sme už k tomu hovorili, aj to bolo aj prijaté, že práve na základe toho, že cezhraničné opatrenia sú skutočne také úspešné, že toto je tá pridaná hodnota v rámci Európy, tak by sme chceli, aby tam bolo viac peňazí, aj viac peňazí do tejto obálky, aby išlo. Prečo? Pretože tá pridaná hodnota je jednoducho oveľa vyššia práve pri týchto projektoch. A vidíme, že tu robí sa absolútny opak. Ten návrh počíta s tým, že tentokrát príde menej peňazí, práve pokiaľ ide o tieto Interreg programy. A ja si myslím, že treba to pozorne prešetriť a možno z toho ešte niečo vzíde. Problém však vidím aj vo mierach kofinancovania, nad tým sa takisto budeme musieť ešte nad tým porozprávať. A dve otázky mám. Pretože ja tak, ako aj Pascal to vyjadril, nepochopila som všetko, hoci som teda pozorne počúvala. Mňa by zaujímalo to, ako tieto, tento fond malých projektov, ako to má fungovať. Možno by sa k tomu mohlo ešte niečo povedať ešte ďalšia otázka rovnakým smerom, že či je tu nejaký príklad, aby som si to vedela predstaviť, pokiaľ ide o nový nástroj e, cezhraničných projektov. Skutočne by mi to padlo lepšie, ak by ste to vysvetlili na nejakom príklade, možno ostatní to už pochopili tak či tak. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Tomašič, chcete sa vyjadriť, spýtať niečo? Pani Damato, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Návrh komisie ohľadom cieľa spolupráce e, predstavuje e, rôzne zmeny e, oproti tomu bežnému rámcu. Takže my nie sme spokojní, pretože mali, máme tú subvenciu, ktorá je oveľa nižšia, asi o 11%, čiže vlastne z 8 na 4 miliardy eur. A toto predstavuje 2,8% rozpočtu. Uh, Počas eh, tých rokovaní eh, sme mali ďalšie škrty, ktoré boli naozaj zásadné a nemôžeme teda byť absolútne spokojní. Eh, ak budeme musieť urobiť viacej, pokiaľ ide o využitie prostriedkov v praxi, ak potrebujeme takú tripartitnú štruktúru, kde by boli cezhraničné, ceznárod, no, medzinárodné a prepojenia, takisto aj prepojenia s Interregu s vzdialenými regiónmi. Pokiaľ ide o cezhraničné a námorné programy, tie by ako keby mali prestať existovať. A v tomto špecifickom bode by som chcela uh, sa obratiť na komisiu. To sú 28 v podstate, je, tu je 28 programov, ktorých eh, s zásadným cieľom je vlastne uh, nárast treba z modrej ekonomiky, uh, cestovného ruchu a dopravy a tak ďalej. Mali by pokračovať. Uh, neviem si m, mm, m, mm, presne vysvetliť, ako môžu pokračovať ďalej takéto nadnárodné projekty. A nakoniec e, ešte niekoľko e, úvah, ktoré boli spomenuté v dokumente, ktorý bol zverejnený pre vzdialené regióny, ako aj námorné regióny, kde sa práve zmienujete o potrebe mať oveľa väčšie zapojenie do úplného aplikovania Eh, governance eh, princípu a takisto aj princípu subsidiarity eh, v celej tej štruktúre novej územnej spolupráci v rámci EÚ a takisto aj v oblasti tej druhej časti, kde programy by mali byť zosúladené so stratégiami, stratégiami tak makroregionálnymi, ako aj stratégiami pre námorné oblasti. Tuto že vraj je väčší flexibilný manevrovací priestor toto by bolo áno želateľné, aj preto, aby sme mohli čeliť potrebám regiónov. Avšak eh, čo si o tom myslí komisia, by som chcela vedieť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pani Maletič, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som chcela viac počuť o tejto novinke, že nebudeme už mať EPA v rámci CBC, ako to teda bude fungovať v praxi, pretože čo potrebujeme je, sú pravidlá na implementáciu, ktoré sú trochu odlišné v rámci krajín IPA ako, ako v členských krajinách, pokiaľ ide o obstarávanie a štátnu pomoc, takže v iba krajinách teda sú úplne iné postupy a neviem, ako to bude fungovať. A čo teda sa stane s projektami, ktoré sa udejú napríklad medzi dvomi EPA krajinami? Ak členské krajiny nebudú zaangažované, bude to pokryté v rámci nariadenia o krajinách IPA a nie v krajinách, ktoré sú pod CBC. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa rada spýtala jednu otázku. Chcela by som povedať, že som v skupine sklamaných kolegov, pretože my sme očakávali navýšenie financovania pre tej územnú spoluprácu, pretože vo viacerých dokumentoch komisie sa uvádzalo, že skutočná pridaná, pridaná hodnota sa vidí práve v týchto druhoch projektov a mali sme aj špecifickú správu o dobrých postupoch a o tých dobrých príkladoch, pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu. Avšak vidíme, že ten návrh je takýto a preto konkrétna otázka z mojej strany. Spomenuli ste, vážený pán von Breska, že je možné získať podporu z financií teritoriálnej spolupráce na to, aby sa podporili aj sociálne aktivity, ktoré sú teda momentálne v rámci Fondu pre sociálne záležitosti. Je teda možné získať podporu zo sociálneho fondu pre cez hraničnú spoluprácu pre aktivity tohto druhu. A rovnaká otázka, pokiaľ ide o ten fond pre morské záležitosti. V tejto spolupráci máme aj cez námornú spoluprácu a máme tu viaceré e, nadnárodné programy, je teda možné niečo financovať aj práve z tohoto fondu práve pokiaľ ide o takéto druhy projektov, pretože takýmto spôsobom môžeme podporiť teda všetko cez teritoriálnu spoluprácu, ale nemali by sme očakávať, že by tu mala byť nejaká skutočná podpora z ostatných fondov a preto celá tá myšlienka, kde ohovárame fondy a dobrú spoluprácu medzi fondmi, v podstate v tomto konkrétnom návrhu nie je zlučiteľná, takže moja otázka je nasledovná. A toto sa týka práve programov Interreg. Nech sa páči, môžete odpovedať. Ďakujem vám veľmi pekne, vážená pani predsednička. Začnem teda s odpovediami a potom dostane slovo kolega Jörg Peters, pretože on je expertom, expertom práve pokiaľ ide o otázky týkajúce sa Interregu. Takže začneme hneď od začiatku. Áno, je to takým sklamaním, tá miera financovania je, nebola navýšená. Keď sa na to pozrite skutočne, tak išlo to skôr dolu v porovnaní s celkovým rozpočtom a to jednoducho nie je dôsledné a koherentné s tými vyjadreniami, ktoré ste možno z našej strany počuli v minulosti. A ja som sklamaný a očakávam a dúfam, že je to niečo, čo sa dá vyriešiť na úrovni rokovaní s radou a medzi parlamentom a radou, pretože všetci musia súhlasiť s tým, že ak je veľká pridaná hodnota, ak niečo prináša pridanú hodnotu, tak, sú, tak je to interek a mali by sme ho spoločne podporovať aj z finančného hľadiska. A teraz tá otázka, že do akej miery ostatné fondy ako sociálny fond a námorný fond môžu prispieť do toho, Interreg programy sú programy, ktoré sú eh, e RDF programami výlučne, to znamená, nemáte tam taký multifond, ktorý by to riešil, ale ak sa napríklad pozrieme na pobaltské krajiny, tak by som očakával, že keď hovoríme napríklad o mainstreamových programoch, hlavných programoch, ktoré budú mať a o partnerských dohodách, kde všetky tieto fondy sa zlúčia, tak by bolo dosť čudné, ak by ste v rámci mainstreamových programov nemali odvolávku alebo odkaz alebo predstavu o tom, v akom vzťahu to je napríklad vo vzťahu k spolupráci na k Baltskému moru. Takže ja by som očakával, že aj tieto hlavné fondy budú takýmto spôsobom fungovať. Samozrejme sú tam aj ďalšie fondy, ktoré by mali byť takto konkrétne prepojené na tie hlavné programy a to by malo doplniť tú celkovú mozaiku e, Možno to ešte Jorg vysvetlí. I myslím si, že to je dokonca aj záväzok alebo povinnosť takto postupovať, ale nemali by sme to miešať s tým, že či môžeme navýšiť obálku Interregu tým, že ZSF e zoberieme 2, 2 milióny alebo 2 miliardy do Interregu. Ale predsa len dá sa to urobiť, ale pravdepodobne za iných podmienok. A pokiaľ ide o dôvod, že prečo ten komponent 2 išiel hore a komponent 1 e, išiel dolu. To neznamená, že tie peniaze sa stratili alebo niečo také, to iba znamená to, že sme uprijali rozhodnutie, aby sme presunuli e, tú cezhraničnú časť námorných programov, pretože nemáme iba pozemné programy, ale takisto máme aj CBC programy, ktoré majú morské námorné hranice. A to išlo do toho do tej transnárodnej časti Interregu, pretože tá myšlienka za tým bola, že to, bude mať, že to prinesie profit. Ak všetky tieto programy, ktoré sa týkajú spolupráce námorného charakteru, sú vlastne súčasťou toho istého strategického prístupu. Ale to neznamená, že dvaja partnery, ktorí spolupracovali napríklad Taliansko a Chorvátsko v rámci CBC programov, kde majú hranicu na mori, že už nemajú dovolené pokračovať pri implement, implementácii týchto cezhraničných programov. Nie, môžu pokračovať, ešte ďalej budú dostávať tie isté dotácie alebo peniaze, iba je to tak, že tieto peniaze teraz išli do komponenta 2. To je ten dôvod, nie že by sa tie peniaze nejako vytratili alebo niečo podobné. To znamená, iba toto sa stane a to bolo strategické rozhodnutie zo strany komisie. Takže ešte jedno slovo, predtým než dám slovo ďalej kolegovi. Pokiaľ ide o EPA a CBC, myslím, že nesmieme tu zmiešavať to, že IPA CBC ešte stále má naďalej prispievať z finančného hľadiska do cezhraničných programov počas vonkajších, pozdĺž vonkajších hraníc. Áno, bude tu teda z tejto obálky IPA príspevok, ako aj z obálky pre susedstvo, ale čo sa zmení, že pravidlá budú iba v rámci nášho nariadenia ohľadne toho, ako tieto peniaze sa budú využívať, implementovať. Nechceme teda platiť za tú druhú stranu hranice. Nie, bude tu príspevok z tejto obálky, ale bude tu iba jeden manuál pravidel, ako tie fondy potom budú implementované. A v neposlednom rade, pokiaľ ide o interregionálne inovačné investície, to je článok 61, že ako to vnímame my, ako som povedal, my chceme pomôcť malým partnerstvám, ktoré sa špecializujú na konkrétne veci v Európe, na to, aby spolupracovali v otázke investícií pri zdieľaných prioritách, či už je automobilový sektor, alebo zdravotnícky sektor, alebo čokoľvek iné. Chceme, aby sa takto zoskupili tieto partnerstvá a aby boli podporované aj z finančného hľadiska. A predovšetkým ide o podporu v otázke komercializačných aktivít. A tu teda tá výhoda postupovať takto cez komisiu, a to vlastne znamená cez uh, výberové konania, ktoré sa budú konať v súlade s programom Horizon, e, znamená to, že budeme môcť využívať štátne pravidla tak, ako sa využuje v prípade horizontu, Horizonu. Takže takýmto spôsobom získame flexibilitu pri podpore týchto partnerstiev, pretože ak to nebude manažované priamo zo strany komisie, tak budeme zasa tam, kde sme boli predtým, že e, štáty to budú dotovať. Takže to je všetko. Teraz zostane slovo kolega. Ja, vielen Dank. Um, zur Frage von Herrn Arimo über die... K otázke o contiguous areas, to znamená, že v rámci nadnárodnej e, námornej spolupráce ide o väčšie, ale súvisiace oblasti, e, na rozdiel od medziregionálnej spolupráce, kde je jeden partner v Portugalsku a druhý partner môže byť vo Fínsku. Fond pre malé projekty, tam musím trošku ehm, teda zaváhať, pretože tento fond a fond People to People sa nekryjú úplne. People to People vznikol aby som uviedol tento príklad. To bola spolupráca medzi Nemeckom a Francúzskom na západných hraniciach Nemecka, aby sa vytvorila dôvera na jednej strane medzi občanmi, medzi obcami, medzi triedami v školách, aby na tomto základe potom e, sa dali realizovať aj ekonomické projekty v Interregu. Čiže people to people to sú veľmi malé projekty, to môže byť futbalový turnaj, to stojí potom iba pár tisíc eur. Fond pre malé projekty vznikol na, východnom, eh, na východných hraniciach, na východnej hranici ako priemerný projekt Interregu eh, v Sasku 200 tisíc eur. Mal takýto, ale Par CBC eh, už musel dosahovať minimálne 2 milióny. Čiže tento Small Project Fund to bol nástroj, aby sa v rámci takéhoto dvojmiliónového projektu mohli financovať menšie projekty, čiže je to rozdielný, rozdielna genéza. A vo fonde pre, malom, pre malé projekty môžu byť people to people, ale naopak v programe e, v rámci Bodenzy sú programy e, mimo e, Small Projects Fund. Tie projekty, ktoré navrhujeme v rámci Fondu pre malé projekty, je, aby sme ujasnili, že ide o operáciu v zmysle nariadenia, že teda ten organizmus, ktorý e, riadi e, ten fond malých projektov, to nie je e, žiadny sprostredkovateľ, ale to je príjemca. A tí jednotliví aktéry, ktorí teraz už organizujú tú školskú výmenu alebo futbalový zápas alebo už projekty, ktoré môžu stať okolo 200-300 tisíc eur, to nie sú príjemcovia alebo beneficienti, s ktorými správny orgán musí podpisovať e, zmluvu o podpore finančnej, ale to sú tí final recipients, ako to uvádza po anglicky nariadenie. Čiže finálni príjemcovia a to je obrovské uľahčenie pre toho malého starostu, ktorý e, má dočinenia len s tým spravovateľom fondu, ale nie so správcovským orgánom. čo povedal pán von Breska o IPA CBC. Otázka znela, ako je to s tzv. programami EPA-EPA. E Tieto sú riadené kolegami v Digineer pod nepriamým manažmentom, nepriame riadenie a tak to bude aj pokračovať. Veľká zmena pre IPA CBC medzi členskými štátmi a členskými štátmi IPA, že všetky členské štáty e, Súčasné implementačné nariadenie pracuje s krížovými odkazmi a je to nočná mora pre čitateľov a užívateľov. Čiže teraz už sa to zjednodušilo. Nariadenie ETC ako také platí až na tie špecifické ustanovenia o pomoci v kapitole o vonkajšej spolupráci a akékoľvek iné záležitosti ako štátna podpora, obstarávanie a tak ďalej. To bude stanovené vo finančnom nariadení medzi komisiou a krajinou IPA. A to je všetko. Dobre, ďakujem. Takže to bolo prvé kolo otázok. Myslím, že ešte budeme mať príležitosť diskutovať. Ďakujem veľmi pekne. K týmto príležitostiam. Takže pokračujeme posledným legislatívnym bodom, ktorý spadá do právomoci e, výboru REGI. Mechanizmus na riešenie právnych a administratívnych prekážok pri, e, teda v cezhraničnom kontexte. Prvýkrát e, to bolo navrhnuté v rámci luxemburského predsedníctva ako nový nástroj. A teraz tu máme návrh komisie. Pán Van Breska požiada vás, aby ste to prezentovali. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedkynia. Áno. Teda e, z čoho to vychádza? Vychádza to z toho, že sme urobili cezhraničnú štúdiu, e, takú revíziu 2015 až 2017 aj verejnú konzultáciu, kde viacerí respondenti uviedli, že je tu ešte vedľa, veľa právnych a, a administratívnych e, problémov, keď e, chcú navzájom spolupracovať. Spomeniete si, že v Lani komisia prijala <clears throat> oznámenie komisie, kde sme to zobrali na vedomie. To bola tzv. cross-border review. A na základe toho sme potom rozhodli, že by bolo dobré predložiť právny návrh. Čiže čo chcem povedať je, že tento právny návrh sa netýka žiadneho rozpočtu, respektíve nemá nič dočinenia s Interregom. Tiež by sa to nemalo eh, pliesť s už existujúcim európskym zoskupením pre uh, uh, teda, uh, tieto orgány. Toto je návrh, ktorý umožňuje dvom partnerov, ktorí chcú spolupracovať, aby prevzali národné pravidlá členského štátu do vlastného členského štátu za účelom dobre definovaného projektu spolu, spolupráce, ktorý je nejak časovo obmedzený. Čiže nie je to tak, že od začiatku pravidlá e, susedského členského štátu platia niekde inde. Ako som povedal, je to len pre veľmi špecifický účel. Najlepší príklad, ako to vysvetliť, je električka medzi Štrasburgom ktorú veľmi dobre poznáte, a Kelom. Pretože keď sa pozriete na všetky tie e, komplikácie, ktorým to čelí, trvalo to 7 rokov od e, memoranda porozumenia až po dohovor e, v Paríži, pretože sú tu rôzne pravidlá, ktoré sa aplikujú vo Francúzsku a v Nemecku, kde ide o, či už ide o bezpečnostné otázky, o signalizačné otázky, o trasu. No a tým pádom je to veľmi uh, teda um, ťažkopádne implementovať takýto projekt, čiže išlo o to, že ak by bol takýto nástroj, tak by bolo oveľa ľahšie a rýchlejšie tam v tom napredovať pri, tej, pri takýchto projektoch spoločnej spolupráce. A samozrejme nezabudajme, že by to bolo aj lacnejšie. Ale to nie je jediný príklad Vidíme to aj v iných oblastiach, kde hovoríme o takýchto aktivitách v spolupráci, či už je to v zdravotnom sektore, alebo bezpečnosť, e, verejná bezpečnosť, čiže vždy sú tu právne e, komplikácie, ktoré sťažujú e, implementáciu takýchto kooperačných projektov. No a tu ideme posledný slajd. Vidíte, že to je často, že to je ča, takýto úplne dobrovoľný e, právny nástroj, čiže nikto nie je povinný ho využiť. Existujú dva spôsoby, ako ho implementovať. Buď plný, plná, plný záväzok, to znamená, že tie pravidlá sa vlastne presunú z jedného členského štátu do druhého a je to výnimka od bežných národných pravidiel, alebo tam doluje tzv. statement, vyhlásenie, to znamená, že požiadavka nejakých ďalších legislatívnych postupov v tom členskom štáte, aby to implementoval. Samozrejme, to nie je možné iba tak, že to urobia dva orgány medzi sebou. Budú potrebovať schválenie kompetentného orgánu členských štátov, že to môžu urobiť. Čiže nie je to tak, že dva lokálne orgány môžu eh, rozhodnúť, že budú uplatňovať legislatívu iného členského štátu, ale príslušný orgán Eh, týchto, príslušné orgány tých členských štátov sa na tom musia dohodnúť. A myslím, že to je všetko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz otázky. Znovu. Takže, dobre, začneme koordinátormi. Áno, vidím, alebo začneme takmer eh, stanoveným spravodajcom, pán Miltenborg, a potom budeme pokračovať. Ďakujem, pani predsedkynia, ďakujem aj komisii. Myslím si, že je to veľmi zaujímavý návrh, ktorý ste nám predložili. Je tam aj veľa otáznikov, ako to bude fungovať v praxi. Jedna z mojich otázok je, či ste zámerne zvolili mať tam definíciu pre cezhraničných regiónov, a hovorí sa o nich ako úroveň NAC 3. A, a už ste to spomínali ako nástroj pre e, prekonávanie prekážok v zdravotnej starostlivosti. Teda veľa regionov e, definujú NAC, e, teda úroveň NAC 2 Takže mohli by ste to vysvetliť, tú logiku za tým. Potom druhá otázka. Návrh e, má e, E, vytvoriť e, cezhraničné koordinačné body. Ale ako ste povedali, nie je v tom žiadne financovanie, žiadna finančná pomoc. Bolo by možné využívať, využiť napríklad ERDF v rámci regionálnych alebo vnútroštátnych operatívnych programov, aby sa zvýšilo budovanie kapacít pre tento špecifický účel, aby sa vytvorili koordinačné body podľa mňa e, financovanie by nemala byť prekážka, aby vznikol takýto cezhraničný mechanizmus. Potom tretia otázka, pokiaľ ide o monitorovanie, ako implementácia a takéhoto záväzku alebo vyhlásenia sa bude realizovať. Je tu len jedno pravidlo pre členské štáty, je to nariadenie, čiže akú rolu bude hrať komisia pri správnej implementácii týchto záväzkov a vyhlásení? A štvrtá otázka, máte zoznam špecifických príkladov, kde sa dá využiť tento cezhraničný mechanizmus? E, všetci sme použili, e, počuli ten príklad v Štrasburgu, ten je zaujímavý, ale či existujú skutočné projekty, ktoré sú teraz, e, sa pripravujú, alebo sú pripravené, kde by sa dalo pomôcť cez tento cezhraničný mechanizmus. A piata otázka, asi ste ju očakávali. Skôr či neskôr vstúpime do trialogu. Aká je prvá reakcia, ktorú máte eh, na tento návrh od členských štátov? Ďakujem. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Pani Malková. Smolková. Áno, veľmi v krátkosti, ako šedov reportér tejto správe chcem skutočne oceniť, že komisia prichádza s takýmto nariadením o mechanizme riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte. Hovorili sme tu o úspešnosti Interregu ale štatistiky sú neľútostné a hovoria nám o tom, že spoločnosti, e, ktoré podnikajú cezhranične, vynakladajú o mnoho, o mnoho, dokonca uvádza sa 60 viac nákladov práve na administratívu a právne služby. A toto mnohokrát aj odrádza, aby cezhranične nejakým spôsobom spolupracovali a tých príkladov, ktoré boli uvedené ako e, spojenie Keľu a Francúzska v Štrasburgu, myslím si, že je viacero. E, takisto máme konkrétne príklady, keď požiarníci musia čakať na hraniciach, aby vybavili administratívne záležitosti, pokiaľ chcú ísť pomôcť svojim kolegom do iného štátu, hasiť nejaký požiar alebo pomôcť. To isté máme v zdravotnom sektore takéto problémy, keď potrebujeme previesť pacientov a tých príkladov máme skutočne veľa a ja len dúfam, že tá cezhraničné, cezhraničné koordinačné centra nájdu svoje uplatnenie e, v praxi, budú napomocné a že ten čas e, na odstraňovanie tých bariér sa kráti, keď nie absolútne vyvráti. Takže chcem oceniť, že komisia prišla s takýmto návrhom a čas ukáže, že či bude prospešná, alebo nebude. Oceňujem aj to, že členské štáty nemusia do toho vstupovať povinne, ale môžu sa rozhodnúť, či budú uplatňovať eh, tie koordinačné centra, alebo nie. Tak zatiaľ toľko. Ďakujem. Pani Tomašič, nech sa páči. Um, Ďakujem. Návrh komisie vytvára mechanizmus, ktorý umožňuje členským štátom aplikovať právne ustanovenia od susedského členského štátu, ak e, aplikovanie vlastných pravidiel by predstavovalo právnu prekážku pri implementácii spoločného projektu oceňujeme, že využitie tohto mechanizmu stanoveného podľa nariadenia je dobrovoľný dobrovoľné, čiže členské štáty môžu si zvoliť využiť tento mechanizmus alebo využívať iné efektívne mechanizmy na riešenie právnych prekážok pri spoločných projektoch. Avšak, keďže tento mechanizmus bude implementovaný e, v cezhraničných oblastiach a umožní e, uplatňovanie odlišnej legislatívy susedského členského štátu pre konkrétny projekt, je veľmi dôležité zvážiť ako sa tento zákon bude uplatňovať. Konkrétne myslíme si, že otázky ako rozdiely medzi e, národnými právnymi systémami alebo vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí musí byť dôkladne analyzované a zvážené, aby sa zabezpečila efektívnosť takéhoto nástroja. Čiže moja otázka je, čo, aké je riešenie komisie na tento problém. Ďakujem. Ďakujem. Pani Demat. Damato. E, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Vždy na tomto výbore sme sa snažili zjednodušovať rôzne mechanizmy, aby kohezná politika bola bližšia občanom, aby bola taká vnímateľnejšia, aby ju chápali, aby tam bolo menej administratívy. Návrh tohto nástroja zo strany komisie sa zdá, že ide týmto smerom práve. Pred nejakým časom sme o tom diskutovali v rámci Interregu. Avšak e, teraz e, sa musíme venovať cez cezhraničnej oblasti. Tomuto sme venovali diskusie počas eh, dvoch rokov, avšak teraz tie výsledky sú dosť nepokojivé, pretože niektoré cezhraničné oblasti alebo príhraničné oblasti majú oveľa nižší hospodársky výsledok ako tie regióny, ktoré sa nachádzajú v strede eh, členského štátu, verejné výdavky, dajme tomu na univerzite tak ďalej, sú väčšinou oveľa menej prístupnejšie práve takýmto vzdeleným regiónom. A tento problém by mal byť čo najviac eh, s najväčšou pozornosťou vnímaný. Pokiaľ ide o to, čo by boli potrebné opatrenia, ktoré by mali e, byť e, Mm, integrované do tohto systému a takisto aj financovanie zo strany Európskej únie by mali správať do týchto regiónov, ktoré majú takéto ťažkosti a ktoré sami nemôžu čeliť takýmto problémom, pokiaľ ide o tieto investície v rámci Interregu. Mechanizmus, ktoré, ktorý by mal odstrániť právne prekažky, toto je nástroj v rámci Interregu. Je to potrebný doplnok, hlavne pokiaľ chceme zabezpečiť financovanie zo Interregu a eh, ako ich eh, otázka vyriešenia e, problémov miestnych akčných e, skupín. E, toto je zásadná vec, pretože mali by sme sa zamyslieť nad tým aj z legislatívneho hľadiska, aby sme práve odstranili tieto právne prekážky. Chcem ešte vám pripomenúť, že samotný nástroj, ktorý bol tu spomenutý, je len dobrovoľného charakteru. Členský štát mu sa môže rozhodnúť na základe svojich priorít, či bude v rámci týchto vzdialených regiónov Hm, využívať tento nástroj, pretože toto sú efektívne nástroje, účinné nástroje, či to bude práve to na národnej úrovni poskytnuté, alebo či to bude formálne poskytnuté v spolupráci s ďalšími krajinami, ktoré sú susednými štátmi. No, tento mechanizmus pre tieto dva, dve opatrenia je záväzkom. Tak sme to aspoň vyhlásili. Potrebujeme aj v rámci spravodajcu sme to zdôraznili, že chceme sa zamerať na ten špecifický spôsob, ako zorganizovať práve koordináciu na cezhraničnej úrovni medzi členskými štátmi a úloha, koordinačná úloha Európskej komisie v rámci tohto nástroja je veľmi význačná a tiež právne nástroje, ktoré potrebujeme pre cezhraničnú spoluprácu prácu pre samotný mechanizmus sú veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne. Neviem, či sú tu ešte ďalšie otázky. Zdá sa, že to tak nie je, pán kolega eh, von Breska. Teraz máte priestor na vaše odpovede. Teraz by som skôr odozdal slovo môjmu kolegovi, aby zareagoval na tieto otázky. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pokiaľ ide o Eh, obmedzenie alebo vyznačenie týchto zón, pokiaľ ide o ten o tú os číslo 3, musíme byť úprimní v tomto našom návrhu. A chceme aplikovať zákony v členských štátoch, pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu, len na jednej časti územia členského štátu, toto môže de facto vytvoriť akúsi inú ďalšiu hranicu pre členský štát. Čiže z tohto dôvodu eh, by to nebolo správne a Preto si myslíme, že táto zena by mala byť stanovená čo najbližšie k tej hranici, ako je to len možné. Ak tento mechanizmus bude k dispozícii napríklad pre projekty typu výstavba električky, tak francúzske pravidlá sa môžu aplikovať, dajme tomu, na tri e, eh, zastavky, avšak nie na celé územie danej obce alebo mesta alebo ešte na druhú stranu, na Badensko-Wintembersko. Alebo zoberme si nejaká, nejakú nemocnicu v Pirenejach blízko hranice aj jej výstavbu, ktorú by sme chceli treba rozšíriť jej priestory, tak môžeme rozšíriť text, stále musíme sa nad tým zamyslieť, pretože opätovne vytvoríme nové mm, nezákonné hranice ktoré majú byť platné v druhom členskom štáte. Takže eh, v Interregu, ak chceme vytvoriť eh, nejaké koordinačné body, to je troška taká komplikovaná otázka z viacerých hľadisk, pretože EFRR nemôže byť využívaný na to, aby pokryl náklady alebo bežné výdavky. Čiže máme eh, to aj, toto ustanovenie aj v zmluve, ale EFRR je tu na to, aby rozvíjal niečo, aby niečo zavádzal, ale nie, aby mm, ošetroval prevádzkové náklady, dajme tomu. Takže ako môžeme um, sa k tomu postaviť? Na to sa musíme ešte zamyslieť. Teraz, pokiaľ ide o otázku dohľadu, dodržiavania aplikovateľných pravidiel, zdá sa, že toto nevychádza z kompetencií komisie. Prečo? Predstavte si napríklad, že francúzske pravidlá boli aplikované na električku a že niekto sa rozhodne vykonávať dohľad nad tým, že či jednotlivé e, vagóny, alebo ktoré idú do Nemecka a ktoré e, prechádzajú teda na územie Nemecka, či sú v súlade s nemeckou legislatívou. Členské štáty sa môžu napríklad dohodnúť, že to bude nejaký technický úrad, ktorý vydáva treba z nejaké povolenie alebo certifikáciu pre vozidla, že bude tým poverením na území Nemecka, alebo sa rozhodnú, že to bude technické e, oddelenie pre certifikáciu vozidel vo Francúzsku. Ale komisia to nemôže toto stanoviť. Ak sú totiž to problémy, alebo ak sú určité lehoty, ktoré boli stanovené v rámci nariadenia a ktoré musia byť dodržané, napríklad eh, preto, aby mohol byť podpísaný záväzok pre eh, hm, predloženie vyhlásenia, tak toto nemôže. To už je potom skôr na komunika alebo oznámení komisie. Ďalej, e, ďalší koordinačný bod komisie o nariadenie hovorí, že e, to síce existuje, ale musí byť stanovené z legislatívnych dôvodov, aby to bolo zákonné. Čiže nemôže to byť zakomponované do legislatívy. Od 10. E, septembra minulého roku už existujú takéto cezhraničné hm, projekty, takže je to... Môžeme spomenúť aj ďalšie príklady, ale momentálne ma žiadne nenapádajú. Avšak potrebné je možno sa zamyslieť nad touto cezhraničnou otázkou. Určite urobiť nejaký zoznam rôznych projektov alebo kde, ktoré vykazujú určité právne priekažky, napríklad lingvistické a tak ďalej, aby sme to mali k dispozícii, avšak nemám hotu pred sebou. Pokiaľ ide o reakcie členských štátov. Neviem, čo k tomu môžem povedať. Čo sa deje na rade? Aspoň. Avšak e, je pravda, že pracovná skupina, ktorá až doteraz e, e, sa zaoberala dohľadom nad takýmto návrhom, čo z luxemburského predsedníctva by sa mal opätovne stretnúť Eh, budúci týždeň na svojej 8. schôdzke a mali sme tam viac ako 50 zástupcov členských štátov, avšak nikto nepovedal, že by to bolo mimo toho, čo by sme chceli. A samozrejme, že sú to trošku také delikatné záležitosti, pokiaľ ide o zvrchovanosť parlamentov alebo vnútroštátnych legislatorov. A z tohto dôvodu sme vytvorili práve takýto dvojitý prístup, ktorý zabezpečuje to, že ako náhle Mm. legislatíva členského štátu neumožňuje takýto mechanizmus, tak potom eh, minister na základe eh, záväzku, bez toho, že by to išlo cez parlament, môže eh, spustiť tento postup deklarácie ako náhle však e, tu máme tento záväzok musí byť uverejnený vo úradnom vesníku, aby sme zabezpečili transparentnosť voči našim občanom, aby e, sme umožnili to, že takýto parlamentný akt e, nestanovuje žiadnu výnimku práve kvôli obmedzeným obmedzenému manevrovaciemu priestoru. Pokiaľ ide o tieto ustanovenia, áno, ide o niečo, čo bude dobrovoľného charakteru, ale podmienka je nasledovná. Ak členský štát si nevyberie e, použitie európskeho nástroje, tak je potrebné, aby e, využil iný efektívny mechanizmus. Takže ak nebude chcieť použiť ten európsky mechanizmus, tak e, potom musí menovať koordinátora, koordinačný bod a regionálneho kolegislátora, koordinátora a pokiaľ ide o otázku pani Tomašič, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie, áno, v tomto prípade e, však nie sú právne prekážky. Tento mechanizmus e, nenavrhuje alebo nepresadzuje vzájomné uznávanie. Ide tu o No, celý rad pravidel, ktoré by mali prekračovať územie. Je potrebné, aby sme tomu napomohli, keď napríklad eh, chceme mať eh, svoj, alebo teda máme svoj vodický preukaz a chceme si prenajať vozidlo v inej krajine, aj keď eh, pravidla v tejto inej krajine nie sú rovnaké ako u nás. Presne nejakým takým spôsobom. Avšak neznamená to, že sa to dá použiť aj pre šoférov električiek alebo autobusov. Takže ak ide o zelené uznávanie, toto by bolo super, avšak pokiaľ to neplatí. Máme tu viaceré aspekty a tento nástroj vlastne nám umožní aplikovať e, určitý rád alebo určitú sériu pravidel aj na druhej strane hranice. Teraz jeden taký príklad e, tej nemocnice, ktorú ste spomínali, aby som trošku vyjasnil možno prepojenia medzi tým e, nástrojom, ktorý chceme vytvoriť v rámci Interreg, e, tak ako to spomínala pani Damato, a e, cezhraničným nástrojom Interreg. Tam ide o financovanie určitých vecí, že môžeme niečo vytvoriť, niečo vymyslieť v rámci Interregu, napríklad riadenie nemocnice, spravovanie nemocnice spadá do tohto nariadenia, avšak nie je tam legislatívna právomoc, ktorá by k tomu prislúchala. Čiže pokiaľ ide o personálne nemocničný e, lekári alebo hm, zdravotné sestričky, ktorí pracujú na jednej, na druhej strane hranice, oni sa môžu rozhodnúť, že či chcú mať takúto výnimku, pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, prišli tu pracovať na španielskej hranice, španielskej strane hranice a tak ďalej. No týmto sa treba ešte zamyslieť. A nakoniec, pokiaľ ide o právnu ochranu, my sme niečo vytvorili, čo sa opiera o našu skúsenosť počas eh, alebo v priebehu rôznych rokovaní, ktoré sa týka cezhraničnej spolupráce. Máme tieto skúsenosti vďaka týmto rokovaniam nejde o e, legálnu e, ochranu ľudí, ktorí žijú na tomto území, pretože aj iní užívateľia môžu prísť a využiť treba tú električku, sadnú do nej a, a e, môžu povedať, že ja neviem, prišlo k poraneniu, pretože tam alebo tam niečo nebolo urobené, zabezpečené. Takže je potrebné naozaj